vážení kolegovia. Viete, že táto schôdza výboru LIBE dnes po obede e, bude pokračovať zajtra celý deň a z okolností zároveň v tom čase o tretej je spoločná aktivita LIBE FEM, e, ktorá sa týka e, obetí. Čiže e, tam sa takto prekrýva, je to veľmi nemilé. E, súhlasím e, s tými, ktorí si myslia, že to je e, nesprávne alebo problematické, že zároveň máme výbor LIBE a zároveň máme aktivitu výboru LIBE. My sa pokúsime do budúca zabezpečiť, aby sa to už nikdy neopakovalo, pretože dobre vieme, že takto sa poriadne pracovať nedá pokiaľ máte takúto e, tému na teraz tak povedia, teda balíček pre obete. E, a tam máte byť prítomný, tak potom nemôžete byť zase prítomný na stretnutí výboru alebo naopak. Takže rozhodne to nie je uspokojivé riešenie. Vysvetlenie bolo logistického charakteru alebo teda organizačného. Že proste sú isté obmedzenia e, disponibility miestnosti a časov, takže mm, dúfam, že tentokrát e, to nejako budeme schopní akceptovať a snáď na budúce sa nám to už e, nestane. Respektíve, že stihneme naše témy prebrať v čas a takéto niečo, že sa teda už do budúcna, do budúcna sa nezopakuje. Takže ak dovolíte, to by bola to by bolo moje vysvetlenie tohto prekrývania časového a môžeme prejsť rovno na bod 1 programu, kde by som mal oznámiť, že bod 7 útoky proti informačným systémom, kde spravodajkňa je pani Holmajer, E, tento bod e, musí byť e, presunutý na neskôr. Potom bod 17, nariadenie Dublin, to bude riešené v rámci bodu 2, teda oznámenia predsedu a nebude to odlišný alebo samostatný bod programu. A potom ďalšia vec, bod 18, smernica o podmienkach príjmania Reception Conditions Directive, túto takisto zmestíme do oznámení predsedu, a nebude to separátny bod programu. Pokiaľ Nikto nie je proti, respektíve pán Vúsutil, nech sa páči. Ďakujem. Na úvod chcel by som povedať, že súhlasím s tým, čo ste povedali. Práve e, v tomto momente sú dva odlišné výbory LIBE, alebo dva, dva, odlišné, dva, dva odlišné schôdze LIBE, ktoré momentálne v tom istom čase prebiehajú, čo je absurdné a schizofrenické. Nemôžeme byť e, tu aj tam, takže plne podporujem, čo ste povedali. Po druhé, povedali ste, že bod 17, e, pardon, bod 7 e, bol presunutý na neskôr. Can I, can I therefore ask... Stretnutie koordinátorov by teda mohlo začať o 15 minút skôr. Možno, že by sme stili ešte dovtedy e, informovať e, koordinátorov, že by e, mohli začať svoje stretnutia 15 minút skôr. Tu na kolegyňa Renata Weber napríklad už to počula, ale určite aj tí ostatní kolegovia by mali čas sa, čas sa o tom včas dozvedieť. Ďakujem. That we, I, I would suggest that we keep it in mind all along. Ďakujem. Budeme na to pamätať. Skúsime to e, dnes po obede tak stihnúť, aby to vyšlo podľa vašich želaní, aby stretnutie koordinátorov e, trvalo 45 minút alebo aj hodinku hneď potom, ako sa nám táto schôdza skončí. My by sme chceli takisto započať to rokovanie nie 6.30, ale 6.15, aby teda to bolo 15 minút skôr. A samozrejme, všetci si dobre uvedomujeme, že takéto veci by sa nemali diať, to, čo ste spomínali. Stáva sa niekedy, že zároveň v Štrásburgu je plenárka, zároveň je výbor LIBE a to je veľmi náročné pre tých, ktorí sú angažovaní eh, na plenárke, ktorí majú vystúpiť v rámci rozpravy. Proste budeme sa snažiť to e, do budúcna tak spraviť, aby sa to už neopakovalo. Takže oznámenia predsedu. Bod 2. Smernica o postupoch, Procedures Directive. Tu parlament uzavrel prvé čítanie, pokiaľ ide túto smernicu 6. apríla a 1. júna komisia e, predložila pozmenený návrh, ktorý zohľadňuje niektoré pozmenovacie návrhy parlamentu e, navrhnuté v prvom čítaní a takisto sa tam zohľadňujú aj isté obavy na rade. Pozícia parlamentu v prvom čítaní, tak ako bola prijatá na plenárke v apríli 2011, naďalej predstavuje mandát parlamentu na rokovania s radou, ale potom, čo komisia predložila svoj podmenený návrh spravodajkyňa Libe, pani poslankyňa Silvi Guillaume a takisto tieňoví spravodajcovia e, zorganizovali niekoľko stretnutí a dohodli sa na prístupe, na, na prístupe pokiaľ ide o nové e, časti zmeneného návrhu komisie. Tento prístup alebo tento návrh bol e, predoslaný aj eh, bo, predostrený aj kolegom tu na výbore, takže vás chcem poprosiť, aby eh, ste odsúhlasili, že sa eh, dánskému predsedníctvu napíše list, ktorý bude obsahovať túto pozíciu, tento nový prístup. Ak teda nemáte výhrady voči takémuto postupu, tak budem postupovať takto. Nech sa páči Silvi. Oui, merci, très, très Ďakujem veľmi rýchlo. Gratulujeme k tým oznámeniam a ďakujem s tieňovým spravodajcom, s ktorými som veľmi dobre, aktívne a vytrvalo spolupracovala posledné mesiace a ďakujem aj všetkým zo sekretariátu a asistentom výboru LIBE. Ako ste už povedali, táto téma nemala jednoduchý priebeh a bude to zrejme komplikované aj v budúcnosti. Minulý týždeň po patovej situácii v rokovaniach sme dostali návrh komisie, ktorý je pozmenený. Prišlo veľa pozmenujúcich návrhov a parlament to začlenil už aj do toho, do toho návrhu z roku 2011. To je základ rokovania s radou ale časti návrhu komisie, ku ktorým sme nemali návrhy. Do budúcnosti dánske predsedníctvo ma informovalo, že rada ešte stále nemá mandát, pretože technické a politické rokovania ešte nedobehli a nevieme ešte stále, či prvý trialóg bude za dánskeho predsedníctva Určite nie je tajomstvom pre nikoho, že niektoré členské štáty nie sú veľmi, mm, nesúhlasia veľmi s niektorými návrhmi, takže musíme mať veľmi rozhodné stanovisko v parlamente mm, na tom, čo sa už vyvinulo a na, teda na tých veciach, e, na ktorých sa zhodneme a teda mm, nepozabudnúť na tie veci, ktorým pripisujeme veľký význam. pre ochranu proti odsunutiu, pre ochranu pre tých najzraniteľnejších a ochranu v prvej inštancii aj k dôvodom urýchlenia žiadosti a tiež ku konceptu e, bezpečnej krajiny. Tak toto sú všetko témy, ktoré bude treba dotiahnuť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem Silvi Púra, e, za za informácie, ktoré ste nám dali. A pokiaľ ide o stanovisko parlamentu, e, dánske predsedníctvo malo pripraviť mandát pre rokovania, pre prvé čítanie rady. Takže ak nie ste proti, rozumiem tomu tak, že návrh e, napísať dánskemu predsedníctvu, pokiaľ ide o prístup, ktorý parlament prijal, teda že toto stanovisko je prijaté, odsúhlasené, dobre a tým pádom môžeme ísť na ďalší bod, nariadenie Dublin. Možno pani Wikström by, by mohla e, nám podať informácie stručné a potom pán Antonio Masip, e, ktorý samozrejme na stretnutí Júri tam tiež má nejaké témy, tak, tak on sa vyjadrí tiež. Takže najprv pani Wikstrom. Ďakujem pekne a ďakujem, že sa môžem e, stručne podeliť o nové informácie, pokiaľ ide o situáciu e, Dublin 2. Mali sme 2-3 dialógy a ďalšie dva sa ešte v júni uskutočnia dánske predsedníctvo chce sa dopracovať k úspešnému uzavretiu tejto témy do konca júna a nás e, to tiež ešte radí s nimi. Budeme aj do budúcna spolupracovať na úspešnom uzavretí tejto témy, ale parlament nechce e, za každú cenu e, dohodu rýchlo dosiahnuť. Tri roky sme čakali na to, aby sa ráda na nás s týmto obratila aby e, spravila ten úsvetový krok, takže ešte pár týždňov počkať určite môžeme a čakáme teda na, na dobrú dohodu, na dohodu aj pre nás výhodnú. Ale spolupráca je dobrá a verím, že e, naďalej aj bude dobrá aj s danským predsedníctvom a chcem sa poďakovať aj predsedníctvu, aj všetkým tieňovým spravodajcom a skvelým, skvelým zamestnancom e, tohto výboru za spoluprácu naozaj e, rýchlo pracujeme na tom, aby sa nám podarilo dosiahnuť dobrú dohodu. Niektoré témy už vyriešené boli, ale ak máte záujem, článok 26, to sú tie opravné opatrenia, a článok 27, e, zadržanie, respektíve väzba, to sú tie najviac komplikované otázky, ktoré ešte treba vyriešiť. Potom e, článok 11, respektíve 16a, hm, to je otázka dependence. Rada tento článok dala na spodok e, hierarchie kritéri, takže to je problém. A potom tá väzba, to je e, horizontálna téma, ktorej sa ešte budeme venovať, pokiaľ ide trialog e, na E, tému smernice podmienok prijatia. Pokiaľ ide o opravné opatrenia, tam sme e, trvali na tom, že žiadne transfery nemôže byť vykonané predtým, ako rozhodnutie o odkladných účinkoch je prijaté. Našťastie e, článok 31, pokiaľ ide o mechanizmus včasného varovania, ten už je takmer dohodnutý a dá nám nový nástroj k dispozícii, pokiaľ ide o monitorovanie azylových systémov v členských štátoch, aby sme sa vyhli tomu, že e, nejaký e, systém sa niekde úplne znefunkční. Takže ešte raz sa chcem poďakovať úprimne e, všetkým, ktorí sú zaangažovaní do tohto veľmi náročného, do tejto veľmi náročnej témy a ak budete mať nejaké ďalšie otázky, rada na ne zodpoviem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Masip, to je tá smernica podmienok príjmania. Tam tiež nejaké trialógy prebehli 8.30. maja. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dnes bolo druhé stretnutie trialógu. Budúci týždeň je ďalšie stretnutie a ešte budú ďalšie aj 19. Ten prístup nie je taký pozitívny, ako povedal predrečník, predrečníčka, priateľka pani Wikstrom ešte sú tam koncepty ktoré, a názory, ktoré sú dosť rozdielne medzi radou a našim stanoviskom. Ale vidím veľkú vôľu v dánskom predsedníctve, naozaj veľmi veľkú. V niektorých momentoch to išlo lepšie, ale oni sami uznávajú, že nemajú dostatočný mandát a ak ho nemajú a ak na budúcej schôdzi ho ešte stále nebudú mať, pretože sa formálne nestretnú ani s Koreperom, ani s radou. Tak situácia je trochu nestabilná. Je tam síce dobrá vôľa, cítime to, ale sú tam takéto ťažkosti. Niektoré problémy, keď sme sa odvolávali na definície, ktoré sú v našej kompetencii. o ktorých sa hovorilo v rovnakom balíčku, v azylovom balíčku, keď sme hovorili o definícii rodiny a podobne. Ale keď toto podparovalo dánske predsedníctvo, tak sme z toho vychádzali, a neostávalo nám nič iné, než aby sme boli koherentní s tým, čo dohodli s Francúzmi v iných témach. Ale naopak, oni sa nepridávajú alebo nepodporujú niektoré body či témy, ktoré už boli schválené v iných oblastiach. Preto by som rád, pán predseda, keby ste vašimi cestami skúsili podporiť, aby tento balíček bol koherentnejší a aby preto, na čom aj robím na Júri, na tom Better Regulation, potrebujeme, aby ste zasiahli pozitívne v budúcich dňoch ešte pred budúcim stretnutím s dánskym predsedníctvom aby prijali to, čo už eh, sa v iných týmach, eh, témach určite schválilo, aby sme vychádzali z tej premisy všeobecného schválenia v tej, v tom azylovom balíčku, aby vrátane aj takých eh, právnych definícií, ako je právny dohľad a podobne, aby toto všetko sa potvrdilo a dohodlo. Dúfam teda, že tento semanticko-právny problém sa vyrieši a vyrieši sa to teda v niektorých témach, napríklad bezplatné súdne poradenstvo alebo asistencia. Aj v iných témach je jasné, že sú problematické iné témy, napríklad prístup na pracovný trh. Ja podporujem komisárku Malstromovu, ak tam nedosiahneme pokrok, ak nebudeme mať niečo lepšie ako doteraz, tak túto smernicu nemôžeme uzavrieť, hoci je pravda. A ja to tiež uznávam, že stanovisko predsedníctva alebo pozícia je veľmi ťažká, lebo v niektorých krajinách sú voľby, predvolebná kampáňa, musia sa tam robiť určité ústupky, a teda akým spôsobom by to bolo možné tieto ústupky interpretovať tretimi a tak ďalej. Teda vôbec nejde o to, že veľmi dobre to chápe aj pani komisárka, veľmi dobre to chápeme aj my. Ale ide o to, aby sme znižili náklady pre členské štáty pretože ak teda nebude ten prístup na pracovný trh, tak tie náklady budú stále vysoké. To sú dôležité veci, ktoré ešte nie sú uzavreté. A preto vás poprosím, pán predseda, aby ste vašimi schopnosťami a vašimi cestami, aby ste dosiahli to, že dánske predsedníctvo už prijalo a schválilo tie koncepty a definície, ktoré už boli prijaté a schválené v prípade iných smerníc e, toho rovnakého balíčka, áno? To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, pán Masip, za informáciu o situácii v trialógu a ja som si samozrejme poznamenal vašu žiadosť, aby som sa obrátil na dánske predsedníctvo. Štantýb. Tak, môžeme pokračovať ďalším vecným bodom na našom pobedne, na našom zasadaní. Ale predtým by som vám rád povedal, že televízny kanál nás požiadal, aby sme im dali možnosť nahrať určité zábery, ktoré potom použijú. Takže pokiaľ vám to nevadí, tak im to umožníme. Dobre, to je všetko. Takže máme bod 3, je to správa ohľadom životov stratených na Stredozemnom mori. Kto je toto zodpovedný? No, táto prezentácia je zo strany PACE parlamentného zhromaždenia Rady Európy, konkrétne výboru pre migráciu, utečencov a, a utečených osôb. Máme tu pána Žakoma Santiniho, ktorého tu srdečne vítam. Ďakujem, že s nami spolupracujete v tejto citlivej oblasti európskej politiky. Najprv sa teda vyjadrí kolegyňa pani Strik z PACE v rámci dobrého správania času som to teda prerozdelil takto. Pani Strik povie niečo na úvod. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za pozvanie, aby sme tu predstavili našu správu. Je naozaj extrémne dôležité, aby sme našli spôsob, ako sa dostať vzájomne do našich výborov. Myslím si, sa môžeme vzájomne doplňať, môžeme byť tým aj efektívnejší v našej práci. Moja správa sa zaoberá tragickými, tragickou nehodou, ktorá sa stala pred 14 týždňami, keď 63 osôb umrelo na stredozemnom zemi. Títo ľudia mali veľké problémy a potrebovali pomoc. Aby som dodržala čas, ktorý mi bol pridelený, tak len stručne zhrniem, čo sa tam presne stalo. Potom budem hovoriť o výsledkoch môjho výskumu a o odporúčaniach, ktoré pre vás mám. A rada by som vás upozornila predovšetkým teda na odporúčania pre Európsky parlament, ktoré sa týkajú toho, akým spôsobom môžeme v tejto oblasti spolupracovať a ako môžeme ďalej postupovať Európsky parlament. Táto špecifická udalosť, ktorou som sa ja zaoberala, tá sa týkala 72 osôb zo subsaharskej Afriky, ktoré utekli z Líbie pred vojnou v malej lodi. Pašeráci ľudí príliš túto loď preplnili, takže bola naozaj plná ľudí a Mm, títo ľudia nemali dostatok jedla a vody, takže mali naozaj veľké problémy v tejto oblasti. Boli medzi nimi aj deti a tehotné ženy. Po 18 hodinách začali volať o pomoc a tento hovor bol presmerovaný do záchranného centra e, v centrále v Neapoli. Loď bola lokalizovaná a okolnosti boli už známe. A napriek tomu 63 z týchto 72 osôb zomrelo na dôsledky hladu a dehydratácie po tom, čo 15 dní po tom, čo opustili libyské pobrežie. Tento príbeh nie je až taký ojedinelý. Vieme, že aspoň 5500 ľudí zomrelo na mori minulý rok, takže, alebo za tento rok. Takže sa môžeme opýtať, čo k tomu viedlo. Máme určité svedectva, máme dokumentáciu ohľadom komunikácie jednotlivých úradov a preto by sme mali zistiť, čo sa dialo v priebehu týchto 15 dní, aby sme zabránili ďalším tragickým udalostiam. Takže, čo sme zistili? Rímske námorné centrum vyslalo núdzový hovor do centrály NATO a tiež všetkým plavidlám v blízkosti. Rím nebol schopný lokalizovať vojenské plavidla v tejto oblasti, pretože toto sú dôverné informácie, ktoré nemali k dispozícii, ale komunikovali s talianskými e, plavidlami námorného e, loďstva. Bola tam španielská loď, ktorá bola 11 km vzdialená a tiež sa tam nachádzalo talianské plavidlo len 37 míľ od toho dotknutého člnu. Bolo potrebné zistiť, ktoré lode sú tam a ktoré lode majú k dispozícii helikoptéry. A krátko po vyslaní núdzového hovoru prišla helikoptéra, ktorá sa znašala nad plavidlom a oznámila týmto osobám, aby ostali kľudné a že povedala, že sa vrátia. Vrátili sa, zhodili nejaké jedlo a naznačili im, že sa opäť vrátia. Tí, čo prežili nehodu, vypovedali, že si boli istí, že helikoptéra sa vrátia, zachráni ich. Avšak už sa nikto na miesto nevrátil. Neskôr sa priblížili k plavidlu dve rybarské lode, nadviazali kontakt a tieto dva rybarské člny ale opäť odplávali úplne iným smerom po desiatich dňoch, keď už bola mŕtva asi polovica ľudí, veľké vojenské plavidlo sa priblížilo k člnu s utečencami. Vyzeralo to, ako keby chcel nadviazať kontakt s člnom. Na palube boli ľudia vo vojenských uniformách, dívali sa cez ďalekohľady, robili fotografie, ale nakoniec otočili plavidlo a vzdialili sa od týchto ľudí, ktorí mali veľké problémy. Skutočne chceme zistiť, kde sa nachádzali vojenské plavidla v, tejto, v tomto období, tak aby sme poznali presnú lokalitu. Tiež chceme mať prístup k ich lodným denníkom, aby sme vedeli, ako, kde sa pohybovali vrtulníky, aby sme vedeli, či sa tiež zúčastnili tohto diania. A samozrejme chceme sa dozvedieť, či tieto plavidlá obdržali odkaz z Ríma alebo z NATO, že ľudia v člene potrebujú pomoc. Požiadali sme všetkých spojencov, ktorí boli v tej oblasti so svojimi plavidlami a s helikoptérami, aby nám poskytli informácie ohľadom konkrétnej lokalite eh, svojich zariadení. Naďalej čakáme na konkrétne odpovede zo strany Spojeného kráľovstva Francúzska. Francúzsko sme tiež požiadali o um, presné informácie, pretože oni majú fotografie tohto plavidla, ale ako hovorím, Francúzsko nám zatiaľ neodpovedalo. Tiež čakáme na informácie zo strany Španielska, pretože Španielsko nám zatiaľ povedalo, že nevedeli o tom, že boli vzdialení len 11 mil, ale pokiaľ nie, tak v tom prípade, kde sa nachádzala, aká bola ich presná lokalita, pokiaľ nebol 11 mil od miesta Čínu. Na to nám povedalo, že všetky vojenské plavidlá boli informované o tejto udalosti vrátane tej španielskej fregaty. Takže čakáme na informácie zo strany členských štátov, zo strany NATO. Potrebujeme objasniť veľa bodov ohľadom toho, čo sa tam v skutočnosti stalo. Kto boli všetky tieto plavidlá, z ktorých členských štátov pochádzala helikoptéra, o ktorej som hovorila, a to námorné plavidlo, vojenské pravidlo vy sa môžete tiež obrátiť na svoje ministerstva obrany a môžete požiadať o prístup k týmto príslušným informáciám. My sme nakoniec dospeli k záveru, že to bol celý zoznam alebo celý rad chýb. Nie je to len jeden úrad, ktorý urobil chybu, ale niekoľko úradov nereagovalo efektívne a bolo tam mnoho príležitostí pomôcť týmto ľuďom najprv sme sa zaoberali pašerákmi e, ľudí, ktorí vlastne ich nesprávne naložili do člnu a ten čln preplnili. Potom libýska strana ich v podstate vypudila a potom neprevzali zodpovednosť za patraciu akciu, keď sa títo ľudia dostali do problémov. Rímske centrum námornej záchrany vysielalo odkazy, ale odmietli prevziať zodpovednosť za koordináciu celej akcie, tak aby zaistili vykonanie záchrannej akcie. Existujú usmernenia, ktoré e, vypracovala IMO, Medzinárodná námorná organizácia, ktorá hovorí, že ten prvý úrad musí previesť zodpovednosť až pokiaľ sa toho ne, až dokiaľ sa toho neujme región, ktorý e, nakoniec e, bude vykonávať tú patraciu akciu. Talianska zodpovednosť odmieta. A toto rímske centrum hovorí, že nemalo zodpovednosť za koordináciu celej akcie. Takže týmto by sme sa tiež mali zaoberať. Čo sa týka NATO, tak e, to vyzerá tak, že pod velením NATO sa tam nachádzalo veľa vojenských plavidiel. Jednotlivé členské štáty si ponechali svoju vlastnú zodpovednosť a plnili medzinárodné pravidlá, ale zároveň môžete povedať, že NATO v podstate má určitú zodpovednosť za koordináciu a že musí zaistiť, že tieto medzinárodné záväzky sú plnené. A Myslíme si, že NATO by s nami v tejto chvíli malo plne spolupracovať a malo by nám poskytnúť prístup k údajom, ktoré potrebujeme na to, aby sme zistili, kto bol zodpovedný za kroky, ktoré sa tam mali vykonať. Čo sa týka námorného práva, tak sú tu určité nezhody. Na to hovorí, že odkazy, ktoré boli vyslané, neboli príliš jasné, nevedeli, či sa to jedná či sa tam jednalo len o núzový hovor alebo skutočne volanie o pomoc. Ale my si myslíme, že bolo jasné, že ten člen má veľké problémy a existuje jasná definícia toho, čo je to distress call, volanie o pomoc. Takže môžeme nesúhlasiť ohľadom nejakých detajlov, ale tá skutočnosť bola tá, že nikoho nezaujímalo, že sú tam ľudia, ktorí majú problémy. Takže tento, toto volanie o pomoc by malo byť vykladané jednotným a jasným spôsobom. Ako som povedala, na to plne nespolupracovalo e, s talianskými pohraničnými strážami alebo hliadkami a myslím si, že je dôležité vedieť, že tu nastáva určitý exodus ľudí a preto je potreba, aby pobrežné hliadky vedeli, kto je zodpovedný za čo. Aby sme nevytvárali ešte väčší chaos. Skutočne to, čo podnikneme, tie kroky musia byť koordinované tak aby sme nestratili už ani jeden život. Dobre. Hovorila som o dvoch špecifických odporúčaniach pre Európsky parlament. Ja myslím, že sa to týka troch špecifických kategórií, v ktorých by ste mohli podniknúť ďalšie kroky. Predovšetkým zistiť, čo sa presne stalo, Stále potrebujeme satelitné informácie, tak aby sme zistili, aká bola lokalita všetkých tých vojenských plavidiel zo strany členských štátov. Tieto informácie nemáme. Požiadali sme aj baronku Ashton, aby nám zaistila prístup k týmto európskym satelitným informáciám. Ona nám ale povedala, že v tej chvíli v oblasti Stredozemného mora neexistovali žiadne satelitné informácie, pretože satelity boli zamerané na hranice Tuniska Eh, kvôli humanitárnej situácii. Takže nám povedala, že nie sú žiadne satelitné informácie, ktoré by nám mohla dať dispozícii. Odkázala nás na NATO, ale NATO tvrdí, že v tomto regióne tiež nemá žiadne satelitné informácie. Myslím si, že je to veľmi zvláštne, pretože pokiaľ tam prebieha nejaká vojenská akcia, tak samozrejme by tam mali byť dostupné určité satelitné informácie hľadom toho, čo sa tam deje. Ale zistili sme, že existujú európske agentúry, ktoré majú k dispozícii satelitné informácie pre tento región. Je to napríklad e, spoločné výskumné centrum JRC, ktoré sa zaoberá zadržiavaním plavidiel. Takže môžete požiadať túto agentúru pre, o to, aby nám dala prístup k týmto satelitným informáciám. Ďalej potom sú tu agentúry, ktoré sa sú to agentúry FK a IK, tie sa zaoberajú eh, otázkami spojenými s rybárstvom. Tieto tiež majú prístup k satelitným informáciám. Ďalej môžete osloviť svoje príslušné ministerstva, aby nám poskytli informácie ohľadom presnej lokality plavidla. Čo sa týka právnych medziar nedostatkov, tak tých sme našli niekoľko. Momentálne tam existuje zóna, ktorá nie je pokrytá. Tu sa musí vyriešiť spor medzi Talianskom a IMO. Viem, že Malta si vykladá inak pravidlá za vyloďovanie a sú tu ešte nejaké ďalšie členské štáty, ktoré majú na to iný pohľad, ale je to naozaj veľmi dôležitá otázka vyloďovania, pretože to nesúvisí len s pátracími a zachrannými akciami. Je to celý reťazec, ktorý spolu súvisí. Je potreba zistiť, kto je za čo zodpovedný, kto vylodí ľudí, kto im poskytne prístrešie. Možno by to mohlo viesť k problémom so zodpovednosťou. Niektoré krajiny by potom odmietali prichylí týchto utečencov. Samozrejme aj pre krajiny, ktoré sú hneď na vonkajších stran- hraniciach únie a tieto sú totiž najzaťaženejšie. Tam smerujú všetky, všetci utečenci a oni ich musia zachytiť a zachrániť. Sú tu ale aj ďalšie členské štáty, ktoré preukazujú solidaritu a pomáhajú pri preprave týchto utečencov alebo poskytujú dodatočné zdroje. Toto tiež môže podporiť ďalšie záchranné akcie. Námorné právo nie je mm, európskym právom, je to medzinárodné právo na základe dohovorov, ale je potreba nájsť nejaké spoločné stanovisko. Je potrebné pozmeniť dohovory tak, aby boli záväzné a konzistentné aj s európskym právom. No a na záver ešte musím povedať, že je potrebné, aby Európska únia riešila situáciu na Stredozemnom mori, aby sme boli konzistentní, aby sme riešili situáciu ľudí, ktorí e, sa tam chcú preplaviť, súvisí to s vyloďovaním, s prepravou. Všetko to musí byť jednotné, musí to prechádzať rovnakými procesmi. Je to zdieľaná zodpovednosť nás všetkých, nemôžeme v tom nechať určité členské štáty sami len preto, že sa práve nachádzajú na južnej hranici Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Predtým, než tam príležitosť kolegom sa vyjadriť, možno predseda pán Santini by sa chcel vyjadriť, prosím len krátko, tak aby sme mohli náš, dodržať náš harmonogram. Ďakujem, pán predseda. Ja poznám pravidla parlamentu. Predtým, ako som bol senátorom v Taliansku, bol som europoslancom, takže mám skúsenosti a spoznávam aj tváre niektorých kolegov a zamestnancov. Som veľmi rád, že môžeme zdieľať naše skúsenosti Európskeho parlamentu a Rady Európy nie sú konfliktné, práve naopak sa navzájom doplňajú. A na základe týchto skúseností môžem potvrdiť, že v Rade Európy som mal možnosť e, prehlbiť, tak ako aj teraz, mnohé prípady, pre ktoré neboli konkrétne prostriedky a aktívne sa nedalo konať. Ako pani Strik porozprávala veľmi e, zúčastnenie o tejto situácii, tak ja vám môžem dať follow-up tejto situácie a mohol by som osvetliť veci, ktoré ešte neboli jasné. Pani Strik predložila fakty, kde boli označené tri zodpovednosti. Otázka je, kto je zodpovedný? Taliansko alebo Španielsko? Taliansko preto, lebo že odtiaľ E, vyšiel, to, vyšlo to upozornenie, išlo o, o telefónny, telefonát z mobilu jedného e, farára. A táto výzva, a teda spustilo to aj alarm alebo včasné alebo upozornenie aj na námornej úrovni alebo námorné upozornenie. A upozornilo sa aj na to, že tento prípad bol veľmi vážny, ale nezrealizovalo sa to dostatočne. V apríli sme o tom v Štrasburgu diskutovali. A španielskí, aj italianskí, aj malckí kolegovia sa vyjadrili k tejto téme a vysvetlili, že ide o e, určitú zodpovednosť, že tam nebol teda, že nešlo o to, že by to chceli zámerne nejak robiť, ale v každom prípade aj na to bolo do toho e, nejakým spôsobom e, implementované, pretože v tom období v roku 2011 vtedy ešte e, prebiehala líbyská vojna a teda celá tá oblasť bola vojnovou alebo vojenskou zónou pod velením NATO a teda tam plávali lode a ako povedala pani Strik, na to tam malo svoje plavidlá a aj dobré pozície na to, aby mohli pomôcť tomuto konkrétnemu plavidlu. A jedna z odpovedí, ktorú Rada Európy dostala od NATO, to bola tá informácia, ktorá bola jasná a teda tá informácia o tých 9 svetkov, ktorí prežili tak a to, že na to popiera, že tam boli nejaké vrtulníky a tak ďalej, no myslím si, že je ešte potrebné viacej e, získať informácií a získať, aká, teda zistiť, aká je skutočná pravda. Pokiaľ ide o tie rybárske lode, ktoré mali byť blízko pri tej lodi a nepomohli, dôvod bol možno aj ten, že rybári sa báli mať kontakt. Poznáme to z Lampedusy. Báli sa do toho zasahovať, aby sa nestali predmetom nejakého trestného konania, že ja neviem, pašujú migrantov alebo niečo podobné. Pretože často sa stáva, že k tomu tak dostáva pretože v každom prípade nemôžeme súhlasiť s tým, že žiadna rybárska loď sa nepriblížila. Aj karabinieri, pohraničné hliadky aj iné majú rôzne informácie a hovorili, že sa teda približovali alebo videli toto plavidlo v každom prípade. Ale vieme, keď dochádza k približeniu nejaké veľké lode k takémuto malému člnu, tak môže dojsť k nebezpečenstvu, že sa ten malý člen prevrhne a preto si treba určité veci ešte objasniť, ale, ale táto správa sa už väčšinovo schválila, ale určite ešte treba o určitých tých bodoch rozprávať a sme si vedomí že zodpovedným štátom síce je Líbia, ale tá bola vtedy vo vojne a možno by sme sa mohli obrátiť aj na nových predstaviteľov v Líbii, aby nám podali to vysvetlenie, pretože ako povedala kolegyňa Strik, ten človek, ktorý sa potom vrátil do Libie a videli, že už tých pasažierov nebolo 62, ale len 10 a tých desiatich zatkli, uväznili a jeden dokonca umrel vo väzení, takže to je taký dramatický epilóg tejto udalosti, tak ako povedala kolegyňa Strik. To, čo povedala, je len špička ľadovca toho problému, ktorý poznáme už veľa rokov aj na Lampeduse. Stačí sa tam len pozrieť. A za 20 rokov sa hovorí, že viacej ako 15 tisíc smrteľných obetí na mori máme a mali by sme sa z tohto incidentu poučiť a nemali by sme rovnaké chyby opakovať. Ďakujem. Vítajte znovu na pôde Európskeho parlamentu, hovorí pán predseda. I, uh, I you... Dobre, predpokladám, že predtým, než ste začali hovoriť, tak ste si uvedomili, že tu mám napísaných asi 10 členov, ktorí by tu chceli prehovoriť. Takže prosím, myslíte na to, že máte dve minúty. Tak, aby sme ukončili naše zasadanie 18.15. Takže prosím, dve minúty. Začína pán Busutil. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ja by som na úvod chcel poďakovať obom zástupcom PACE za ich vyjadrenie a všetkým za ich závery. Pani Strik aj pán Sardini naozaj dospeli k veľmi relevantnému záveru, predovšetkým čo sa týka solidarity a zdieľanej zodpovednosti. Rád by som povedal tri veci. Takže táto udalosť sa dohrala pre 14 mesiacmi. Za minulých 14 mesiacov už sa odohralo niekoľko podobných udalostí. Stovky ľudí zomrelo na mori a práve teraz sa to deje zas. Zatiaľ, čo my tu rozprávame. Napríklad v mojej krajine bolo, zapos- bolo zachránených 500 ľudí. To je naozaj veľa. A takmer vždy tí, čo boli zachránení, povedia, že ich druhovia umreli. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme nikdy sa neprestali zameriavať na to, ako zaistiť, aby sa to už viacej nestalo. Preto zatiaľ, čo my sa tu rozprávame, deje sa to ďalej. Ďalej, čo sa týka prevádzačov ľudí. Pani Strik jasne povedala, že na ich strane leží veľký kus zodpovednosti za celú túto vec. Sú to skutoční ľudia, sú to zločinci a my ich necháme unikať trestu. Sú to pašaráci ľudských bytostí, ktorí sú organizovaní, tvoria gengy a robia to pre peniaze z žiadneho iného dôvodu. Takže myslím si, že by sme mali Libiu vyžiadať o, požiadať o vydanie týchto osôb, rovnako tak, ako žiadame vždy o vydávanie pirátov, ktorí pôsobia na pobreží Somálska. Prečo teda nepožiadame o vydanie týchto prevádzačov z Líbie? A ďalej, kto by mal byť zodpovedný za vyloďovanie týchto ľudí? Problém nie je ten, kto tých ľudí zachráni. Problém je ten, kto ich potom prichýli po tom, čo sú zachránení. Toto je ten kľúčový problém, ktorý zatiaľ nebol riešený, pretože nikto túto zodpovednosť nechce zdieľať. No a pokiaľ nepochopíme a nepríjmeme, že to je to naša zdieľaná zodpovednosť, tak bohužiaľ ľudia budú umierať naďalej. Ďakujem, pán Busutil, pani Romero López. Ďakujem, ja tiež ďakujem Rade Európy za vyšetrovanie, je to veľmi dôležité. Ale ako oni povedali, nie je to jediný prípad. Bola som poslankyňou v Zakády v, Európsk- eh, pardon, v španielskom parlamente a už v 80. rokoch tam boli veľké počty stroskotaní takýchto malých plavidiel a už desiatky rokov sa snažíme vyriešiť túto situáciu Jedným možným riešením španielskej vlády boli spoločné hliadky medzi Španielskom a Marokom, lebo z Maroka pochádzali najviac tieto lode a táto emigrácia. Spoločné hliadky boli skutočnou účinnou inováciou a to umožnilo mať kontrolu nad týmto fenoménom a aby sme mali aj protokoly o týchto stroskotaniach. Teda bilaterálne dohody sú veľmi dôležité, pretože hovoríme, hovoríme o námornej bezpečnosti a môžeme sa snažiť o to, aby sme spolu konali aj operácia Atalanta je príkladom spoločného postupu a ja Dúfam, že aj azylový úrad na Malte, aj civilná ochrana v Európe, ale ešte stále nemáme dostatočné opatrenia na to, aby sme prijali ten obrovský prílev imigrantov. Vtedy sa to stalo počas vojnového konfliktu a tam treba hľadať možnosti. Ja si myslím, že aj španielská vláda musí dať vysvetlenie. Ak toto vysvetlenie je postačujúce, tak ho musí zopakovať, rozšíriť a my urobíme všetko preto, aby sme spolupracovali aj s agentúrami a dosiahli od nich informácie. Táto tragédia neskončí preto, že e, nebude vojna. Bohužiaľ, táto tragédia bude pokračovať a na to potrebujeme mať spoločné európske infraštruktúry a potrebujeme aj účinné bilaterálne dohody. Ďakujem. Pani Weber na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj našim dvom hostom za to, že prišli a za ten kus práce, ktorý odviedli a tiež za to, že nám predstavili svoju správu. Súhlasím s predrečníkmi v mnohých bodoch. Musím povedať, že sa až hambím za to, že niečo také sa stalo tak blízko hraníc EÚ. Z rôznych dôvodov a s veľkodávkou cynizmu sme nechali ľudí zomierať, pretože ako ste povedali vy, problém je ten, kto ich prichýli. Pokiaľ toto nebudeme vedieť, pokiaľ toto neurčíme, tak budú umierať ďalej. V rámci trestného práva jednotlivých členských štátov existujú príslušné ustanovenia. Pokiaľ trpiacú osobu necháte zomrieť, idete do väzenia. Je tam trestná sankcia ktorá je dôsledkom takéhoto chovania. A ja neviem, do akej miery je zodpovedné na to za túto situáciu. Áno, majú možno na svojich pleciach časť zodpovednosti, ale ja som členka Európskeho parlamentu, občianka EÚ a chcem vidieť, že Únia bude niečo robiť v tejto oblasti. My sme tvrdo pracovali na vytvorení všetkých týchto európskych agentúr. Dali sme k dispozícii viac a viac peňazí, no a nakoniec ani nevieme, koľko presne ľudí zomrelo na mori. A buďme úprimní, ľudia, ktorí sú v takýchto podmienkách, tak eh, si nevybrali, že chcú sledovať nejaký svoj európsky sen, ale opustili krajinu, pretože bojovali o život. Takže skutočne musíme proti tomuto niečo robiť. To, že sa pašeráci chovajú tak, ako sa chovajú, áno, no, svojím spôsobom je to ich práca. Áno, sú, oni sú tí zlí a mali byť do väzenia, ale oni nemajú väčšiu zodpovednosť za celú situáciu než Európska únia. Ďakujem, pani Argentíny. Ehm, eh, Ďakujem pekne. Tiež chcem poďakovať našim dvom hosťom za to, čo vám tu predniesli. Keď som si najprv prečítala tento dokument, bolo to ako čítať nejaký román, napriek tomu, že tento román pojednáva o niečom, čo sa stalo nedaleko našich hraníc. A od tej doby sa už odohralo mnoho takýchto príbehov. Takže teraz musíme hovoriť o tom, čo môžeme urobiť, aby sme zastavili prevádzačov ľudí. Myslím si, že jedna z zásadných požiadaviek je zmeniť metódy prístupu do Európskej únie. Pokiaľ ľudia nemajú žiadnu inú možnosť, ako sa dostať do EÚ, než práve takýmto nebezpečným spôsobom, musíme sa pozrieť na to, či môžeme vykonať nejakú zmenu v operačnej azylovej politike. Ďalšia dôležitá vec. Chovanie členských štátov ako členov NATO alebo aj ako nečlenov odmietli poskytnúť transparentné informácie ohľadom toho, kde sa nachádzali ich plavidla, čo tam robili. Ako môžeme využiť Dublin 2 na zmenu azylovej politiky tým, že zavedeme väčší stupeň solidarity. To bude nemožné, pokiaľ členské štáty sa k tomu jednoducho otočia chrbtom a nebudú reagovať. Myslím si, že vaša správa nám pomôže zdôrazniť tie najdôležitejšie problémy a pozrieť sa na to, ako môžeme postupovať. Pokiaľ ale ľudia sa radšej budú dívať inám, a nie na tejto tragédie, tak nemáme príliš veľkú šancu uspieť. Ďakujem. Chcem poďakovať obom rečníkom, predovšetkým spravodajkyni za jej správu. Odvedla veľký kus práce pri zbere informácií na túto správu a viedla dialog s rôznymi vojenskými organizáciami a úradmi Výsledkom je správa, ktorá nám poskytuje veľmi jasný obrázok o tom, čo sa stalo a kto je zodpovedný za ignoráciu vysielaných volaní o pomoc. Máme projekt Boat for People, ktorý prostredníctvom organizácie námornej akcie od 2. do 19. júla bude monitorovať operácie. A pokiaľ uvidí nejaké zlyhanie pri riešení situácií spojených s ľuďmi, ktorí majú problémy na mori, tak, spustí, tak vykoná príslušné právne kroky. Je veľmi dôležité, aby boli vyvodené dôsledky so zlyhaním Nemôžeme zaistiť za, implikovaným ľuďom beztrestnosť. Je potreba zabraniť tomu, aby sa utopilo ešte viac ľudí. Ja by som rád využil túto príležitosť, aby som e, podporil znovu otvorenie príjmacieho centra na Lampedúze, ktoré bolo za pochybných okolností uzatvorené pred rokom. Pán Diazemera, dve minúty, prosím. Ďakujem pekne. Vítam takú pozitívnu správu zo strany, Strik, eh, zo strany pani Strik a pánovi Santinimu. By som rád povedal, že aj ja som bol predsedom výboru pre pristahovalcov Rady Európy. Ja viem veľmi dobre, o čom hovorím a potrebujeme solidaritu na mori a bezpečnosť táto téma nás všetkých veľmi znepokojuje, ale upozorňujem všetkým, že plne dôverujem španielskej armáde a námorníctvu a je veľmi ťažké a takmer nemožné, aby španielské námorníctvo klamalo žiadna španielská fregata, pretože ako hovorí kapitán lodi, keby sme mali túto informáciu, tak by sme zasiahli Mendes Nunes fregata nedostala z koordinačného centra žiadnu informáciu. Ako môžete tiež vysvetliť taký fakt, že fregata Mendes Nunes poskyt, že odmietla že 26. a 27. poskytla pomoc dvom plavidlám. Ako je možné, že teda jedným túto pomoc dá a druhým nie? A nemôžeme odsudzovať alebo obviňovať a nemať jasné informácie. Musíme to všetko vyšetriť a poukázať na takú veľmi citlivú tému. A záverom. Pani Striku robila 5 dobrých odporúčaní Európskemu parlamentu. Overiť je znamená to isté ako vyšetrovať požiadať o koordináty lodí, to je dobré, ale keď budete žiadať koordináty Mendez Nunesa, tejto fregaty v tej v tom momente, tak otázka je, v ktorom momente. Je to veľmi ťažké zistiť, kde sa v tom čase, kde bola lokalizovaná tá loď. Potom talianská loď Borsiny bola 37 míl od plavidla. Ako ste to zadefinovali? Aj to si treba položiť ako otázku a o protokole, ako pôsobiť v Stredomorí. Oceňujem, mali by sme to robiť ale nie len v Stredozemnom mori, ale spýtajte sa aj predsedu tohto výboru, ktorý býva e, pri oceáne na Kanárskych ostrovoch a či tam nie sú veľké desiatky a mnohé desiatky smrteľných obetí na tomto pobreží. Ďakujem vám ešte raz a znovu opakujem, že plne dôverujem informáciám španielského námorníctva a španielskej armády. Budem sa snažiť rešpektovať dve minúty, pán Kročeta. Nechcem tu robiť nejaké prejavy, ktoré sa za takýchto okolností hovorí, že potrebujem protokol pre azyl a tak ďalej. Ja musím povedať niečo iné. správa pani Strik. Je, ďakujem. Ďakujem aj pánovi Santinimu. Sú, to sú hrozné správy. Tak absurdné a tak ťažko pochopiteľné, e, že je veľmi ťažké vôbec v tejto situácii povedať niečo iné. Hovoríme vlastne o zločine, o skutočných faktoch a o tom, že mm, zámerne E, niekto neposkytol pomoc a nechal umrieť ľudí. Keď vieme, že napríklad keď dojde k dopravnej nehode a ja niekomu nepomôžem, ktorý je zranený, tak ja za to môžem ísť do väzenia. A vieme, že je to povinnosť pre občanov, je to povinnosť pre, pre štáty, pre NATO a tak ďalej poskytnúť pomoc. Takže nemôžeme sa teraz maskovať za nejaké záujmy štátu, za záujmy italianského alebo španielského námorníctva. To sú všetci veľmi šikovní, ale teraz tam tí všetci umreli, bohužiaľ. A my máme teraz informácia správu o zločine a my musíme zareagovať. A ja sa vždy tak správam, keď hovoríme o zločine, Máme povinnosť na ne poukázať, odsúdiť ich. A musíme postúpiť e, toto súdnym orgánom, pretože je absurdné, aby zločiny tohto typu e, ktoré by mali byť odsudzované v Hagu, tak aby e, sa len tak nechali bohkom bez riešenia. Ďakujem, pán Kročeta. A teraz dám, odozdám slovo panu Antičevičovi, ktorý sa ktoré sa hlási poprvýkrát do slova v rámci nášho výboru. Je, zastupuje tu Chorvátsko, ktoré má štatút pozorovateľa Bez mikrofónu. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Always... Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Vždy najťažšie je povedať pravdu. Títo ľudia tam boli ponechaní, aby zomreli, napriek tomu, že vyslali núzové hovory a napriek tomu, že ten čln bol lokalizovaný a identifikovaný úradníkmi Európskej pobrežnej hliadky, nikdy nebola podniknutá žiadna záchranná akcia. Ľudia na palube toho člnu umreli na následky dehydratácie, nedostatku jedla, boli medzi nimi aj deti. Môžeme rozprávať o ľudských právach, ale pokiaľ zároveň nechávame ľudí umierať, toto odhaluje, ako málo zmyslu vlastne obsahujú naše slova. Z nás to vyvoláva naozaj veľké obavy. Ľudia, ktorí utekajú z Líbie, očividne nie sú vnímaní ako priorita a nie sú videní ako zodpovednosť zložiek NATO alebo Európskej únie. Toto nebol ojedinelý prípad. OSN odhaduje, že aspoň 1500 ľudí zomrelo v roku 2011, keď sa snažili preplávať Stredozemné more. Sú to ľudia, ktorí konajú zúfalo, ktorí utekajú pred hrozbou a my ich musíme chrániť, pretože oni sami hrozbou nie sú. Pred pár rokmi sa stalo, že rybársky čln zachránil určitých utečencov a vtedy ten ryba, tí rybári povedali, že e, to bola otázka svedomia. Pani Bekenťau, dve minúty. Ďakujem. Na vás vlastne chcem sa poďakovať pani e, Strik za jej kvalitnú správu, je veľmi e, jasne formulovaná, naozaj sa dobre číta, e, čo sa týka štruktúry. Ale naozaj e, musím povedať, že je hrozné vidieť e, túto situáciu. Ľudia, stovky ľudí zomierajú na mori ako utečenci, hoci pre nás by malo byť možné to nedopustiť. A súhlasím s tým, čo povedal pán Busutil, Samozrejme, treba sa pozrieť e, sa na, mm, na príčiny e, a prideliť vinu, ale ešte dôležitejšie je, aby sa nám to už nikdy v budúcnosti nezopakovalo. A v tomto duchu by som e, chcela spomenúť návrhy Euroshore. Tu sme videli návrhy, ako vytvoriť takýto európsky hraničný systém monitorovania pobrežia Eh, že by sme teda mali taký nejaký, eh, nejaký istý, istú schopnosť mať eh, situačný no, situáciu pri našich brehoch pod kontrolou, že by sme vylepšili komunikáciu a tak ďalej. Čiže možno formou Euroshore by sme mohli tiež tento konkrétny problém časočne vyriešiť a aspoň nejaké kroky dobrým smerom podniknúť bolo by lepšie, keby sme išli tým smerom a nie, keby sme teraz e, sa snažili presne povedať, koho chybou bolo, že toto sa stalo. Ďalej, pán Bronos, nech sa páči. E, ďakujem. Koho je to vina, keď 72 ľudí e, sa vydá na more v malej loďke. V tejto správe sú napísaní viacerí viníci, libyské milície, ale keby chceli naozaj e, z krajiny vytlačiť, tak bude to smerom na juh, pretože e, stade prišli, ale títo ľudia prišli sami e, do Európy a smerovali do Európy, to bola ich cieľová destinácia, takže minimálne dospelí ľudia na tej lodi nemôžu sa úplne vyhnúť aspoň trochu tej vine patrí aj im, ale potom e, vina patrí určite aj tým rybarským lodiam, aj vojenským e, e, lodiam a helikopterom. Teda naozaj to, čo spravili, je, je, je odsudie, odsudenia hodné, ale urobili to tak, vediac, že ak by boli pomohli tak, E, vlastne ich krajiny by mali zodpovednosť za e, tieto osoby na základe toho známeho rozsudku. A samozrejme na prvom mieste tá vina patrí e, tým ľuďom, ktorí takto nezakonne cestujú do Európy a teda de facto emocionálne vydierajú ľudí, ktorí ich majú zachrániť. Takýmto spôsobom vlastne ťažia alebo zneužívajú chudobu ktorá v daných regiónoch existuje. Ale na prvom mieste samozrejme sú to policajné a justičné orgány aj v Európe, aj inde, ktoré takýchto ekonomických migrantov vlastne podporujú, e, trvajú na tom, že všetky žiadosti o e, azyl musia byť e, zvážené a nesmú byť tieto osoby vrátené do krajiny pôvodu. A tým pádom tieto orgány dávajú isté stimuly týmto ľuďom, aby naozaj sa na takéto nebezpečné cesty vydávali, pretože pokiaľ všetky takéto lode by boli vrátené do krajiny pôvody, do, do krajiny pôvodu, kde by to skončilo? Ďakujem. Viacerí sa tu vyjadrili k tejto tragickej udalosti. Tiež eh, sa tu hovorí o obchodovaní s ľuďmi. A veľmi e, často ide o organizovaný zločin. Máme máme aj špecifický výbor. Nevieme veľmi presne, kto je zodpovedný. Je to naozaj veľmi vážna téma. Ja som zo Sicílie, ako všetci viete, a v týchto dňoch e, z Líbie, z Egyptu. Prišli utečenci na Lampedusu aj India, vieme veľmi dobre, čo sa deje na Lampeduse. Lampedusa je stále miestom, kde prichádzajú množstva utečencov a odtiaľ sa potom e, navracajú do 48 hodín, ale zatiaľ sa neurobilo nič na európskej úrovni a tuto tému sme na pléne už viackrát nadniesli. Aj na poslednom pléne v Štrasburgu sme hovorili o solidarite, o pomoci. Potrebujeme konkrétne opatrenia. Pán Santini. Najdôležitejšie sú bilaterálne dohody medzi EÚ a hraniť, alebo teda susednými krajinami a my nemáme žiadny kontakt s Líbiou, ale máme s Tuniskom a dúfajme, že to, to bude lepšie aj s Egyptom, pretože ide o nelegálne obchodovanie s ľuďmi a to je veľmi aktuálna téma. A je to aktuálne nielen pre Taliansko, ale aj pre Španielsko. Sú to krajiny, kde sa preberá zodpovednosť e, za celú EÚ, pretože EÚ ako keby ju celú nechcela preberať. Eh, ďakujem. Pani spravodajky, chcete zareagovať na to, čo tu zaznelo? Áno, ďakujem pekne a ďakujem všetkým kolegom, ktorí zareagovali na moju prezentáciu a na správu. Ďakujem za vaše komplimenty a aj za tie trochu kritické pripomienky podaktora, ale aj z tých sa môžeme poučiť. Na úvod chcem zdôrazniť, že to, čo povedal eh, pán Busutil, naozaj eh, sedia. Odvtedy sa ďalšie podobné incidenty eh, udiali. A to som podal hneď na úvod. Len minulý rok 1500 ľudí v Stredozemnom mori v podobných incidentoch zomrelo. Čiže my prečo sme pripravili správu o tomto konkrétnom, konkrétnom incidente? Preto, aby sme mm, do budúcna podobným incidentom zabraňovali, ale to je navzájom prepojené. Treba zistiť, čo presne sa stalo a potom e, sa z toho poučiť. Takže potrebujeme tie fakty. E, kto bol zodpovedný, prečo tá reakcia nebola mm, primeraná, hoci, hoci tam boli jasné signály e, problémov. A potom, ako, e, nakoniec to si môžeme povedať, ako máme vylepšiť dohody medzi členskými štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami, ak chceme dosiahnuť, že do budúcna bude tá reakcia efektívna. Čiže nie je iba e, pozrieť sa, o to pozrieť sa dozadu. Pozrieme sa dozadu preto, aby sme sa pozreli dopredu, aby do budúcna sa nám takéto veci neopakovali. E, pán busitil povedal, že e, tí pašeráci sú na víne. Samozrejme, je to pravda, ale súhlasím aj s pani z Argentíny, treba sa pozrieť aj ďalej, prečo, ako môžu títo pašeráci využiť a zneužiť tú situáciu. Jednoducho títo uh, e, utečenci boli niekde ako keby vôzoka zaseknutí medzi e, Kadáfim a medzi rebelmi a museli jednoducho utiecť z krajiny. Naši občania boli evakuovaní z Libie, ale títo ľudia nie, museli sa o seba postarať sami. E, uh, utečenecké tábory boli preplnené. Takže Takže mm, viaceré, viaceré ktorí sú odpovední a prispeli e, samozrejme k tomuto nebezpečnému rozhodnutiu, e, že e, sa vydajú na túto cestu a nakoniec to takto skončilo. Takže to, čo sa stane na mori, ja si myslím, je zodpovednosťou aj Európskej únie a aj v tom e, prípade sa to jasne ukázalo. Nie je to niečo, čo je mimo našich, našich odpovedností a teda sa nás to netýka. Práve naopak, sme za to zodpovední aj členské štáty. Máme spoločné hranice a treba sa pozrieť na spoločné riešenia takýchto problémov. Takže chcem opäť e, vás poprosiť, aby sme e, sa pozrieť na možnosť záväzného európskeho protokolu. Samozrejme, tých prác alebo tých akých by bolo viac, ale začneme s protokolom o stredozemnom mori a potom, keď sa ukáže, že bude efektívny, tak potom sa dá aplikovať aj na iné regióny. regióny. Ale ak e, všetky tieto problémy keď sa na ne pozrieme integrálne, to bude správne riešenie. Hovoríme tu o kriminalizácii alebo penalizácii toho, že sa budeme pozerať e, späť. Teraz máme penalizáciu ľudí, ktorí, ktorí zachraňujú druhých. E, proste obchodné lode niekoho zachránili a potom boli potrestané preto, lebo boli e, podozrené, podozrivé z toho, že boli zaangažované do pašeleckých aktivít, takže tých, aktivít, tých faktorov pardon, tam veľmi veľa a proste výsledok je, že obchodné aj iné e, E, teda komerčné a iné lode teraz e, sú menej ochotné na takéto e, žiadosti o pomoc reagovať. Takže treba sa na to pozrieť spoločne a potom môžete povedať aj tým krajinám, ktoré sú najviac vystavené týmto fenoménom, pozrite sa, nie je to iba vaša úloha. A pokiaľ je to vyloďovanie, netreba stále iba o tom hm, hovoriť, že to nesúhlasíte, jednoducho splňte tú povinnosť a potom aj my sa o tú zodpovednosť s vami e, podelíme. A to podľa mňa je veľmi dôležité. Vy ako Európsky parlament máte túto možnosť započať toto e, e, šetrenie alebo vyšetrovanie a pozrieť sa na tú možnosť zavedenia toho protokolu. A potom ďalšia vec, spomína sa Euroshore, ja tiež mám isté e, očakávania, pokiaľ ide o lepšiu výmenu informácií, ale to tiež nestačí. Treba sa pozrieť potom aj na to, čo s tými informáciami spravíme. Ak e, ste schopní veľmi malé loďky e, detekovať, tak potom musíte vedieť, že aj tie ďalšie kroky majú byť predsa v súlade s našimi e, humanitárnymi e, predpismi a takisto predpismi v oblasti ľudských práv. Nemôžete tieto informácie využívať na to, aby ste ľudí zatlačili naspäť a presunuli zodpovednosť na štáty v Severnej Afrike. Všetci dobre vieme, že ak podpíšeme dohodu, s krajinami Severnej Afriky a napíšeme im tam, e, prosím vás, vašich migrantov si láskovo nechajte, tak e, bude to viesť v situácii, že e, ľudské práva, tak ako vníma OSN, budú porušené a Európska únia a najmä Európsky parlament má e, svoju úlohu v oblasti toho, aby zabezpečil, že takéto niečo sa práve že nestane. Ďakujem teda za vašu pozornosť a dúfam, že sa k tejto téme ešte v budúcnosti vrátime. Ďakujem pekne za výmenu názorov. Táto téma je e, pre nás naďalej e, určite problematická aj pre nás ako zastupcov členských štátov. Ešte pán Santini chce niečo dodať, nech sa páči. Ricordáre. Len som chcel pripomenúť aj k tomu, čo povedala kolegyňa Strik, že tento problém, ktorý možno zaujíma len málo krajín v Stredomorí, ale je problémom všetkých. Je to morálny problém. Keď umierajú ľudia, tak ja si myslím, že žiadny členský štát EÚ alebo Rady Európy sa môže držať mimo zodpovednosti. A druhá je, druhý je praktický dôvod. Je pravda, že síce sa vyloďujú v Taliansku alebo v Španielsku, ale väčšina týchto ľudí, ktorí sú nelegálni imigranti, chcú ísť ďalej do Nemecka, do Veľkej Británie, Švedska a podobne. Takže pomôžte, pomôžte nám kontrolovať tento fenomén pretože to robíme prakticky aj vo vašom záujme. Ako môžeme spolupracovať? Dnes sme prišli a predniesli sme túto horúcu tému vám. No ako sa môžeme dohodnúť? Potrebujeme synergiu síl. My v Rade Európe e, nemáme síce ekonomické možnosti, my sa zaoberáme ľudskými právami. EÚ ale má takéto zdroje, ktoré môže distribuovať. Európsky parlament o tom rozhoduje a konkrétne zásahy sa urobia len vtedy, keď sú tie zdroje. A ešte odporúčanie. Otvorme tému azylu a azylovej politiky a nezabúdajme, že žiadatelia že nie sú len tí, ktorí prichádzajú s klobukom ruke a žiadajú o niečo, ale aj tí, ktorí ktorí sú v ťažkej situácii a nemôže sa na nich aplikovať reštriktívne opatrenia. Hovorilo sa o bilaterálnych dohodách e, medzi krajinami, členskými štátmi EÚ a susednými krajinami. Ja súhlasím, ak tu máme takýto určite negatívny príklad, ktorý sa môže postúpiť na súdny dvor, ale v každom prípade by sme nemali zabudnúť na to, ako môžeme konať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Toľko k tejto e, téme. Ďakujeme aj pani Strik, aj pánovi Santinimu. Ďakujeme, že ste prišli. Teším sa na vašu spoluprácu. And no further delay we proceed to the following point, which concerns the report, the debriefing. Ďalší bod, debriefing z delegácie alebo z misie eh, v, vo Washingtone v marci. Takže tam eh, eh, boli minimálne tri také hlavné témy preberané. Poprvé revízia iniciatív v oblasti ochrany osobných údajov, po druhé diskusia o implementácii vzájomnej právnej pomoci a TFTP a po tretie diskusie o hrozbách eh, voči slobodám prejavu a voči súkromiu konkrétne v súvislosti e, s dohodou PNR, Passenger Name Record. E, pán spravodajca Alvaro e, nám povie, ako tá misia prebehla a potom bude diskusia pol hodinu. Nech sa páči, pán Alvaro. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ som to správne pochopil, správa ako taká ešte nebola rozoslaná. Áno, bude rozdaná všetkým členom líbe v nadchádzajúcich dňoch. Takže čo najskôr ju budete mať všetci k dispozícii. Dobre, v tom prípade ďakujem, pretože už sme trochu pozadu s programom. Rád by som vás stručne informoval o tom, čo robíme v tejto oblasti. Čo sa týka zloženia delegácie, čo som tvoril ja, potom pán Sonik, pán Ducar, pán Romero López, pán Simera, Sipa, Melo, Proper Nikolau, pán Albert, Albrecht. A samozrejme nás podporoval aj Cristiano Vendy Farinia. Pravdepodobne ho mnohí poznáte. Našho sekretariátu tam bol Ante Antoine Karen, Irina a Petra Gac. Takže by som chcel v tejto chvíli týmto ľuďom poďakovať. Opäť sa osvedčili a ukázalo sa, že bez kompetentnej pomoci strany sekretariátu my sme neboli ani spolovice takí účinní, ako sme. Delegácia skombinovala bežný program s jednodennou konferenciou ohľadom ochrany súkromných údajov, ktorá sa konala 19. marca tohto roku. Vyjadrili sa tam štyria členovia LIBE a zameranie delegácie bolo také, že sme chceli viesť hlbší dialog ohľadom e, právneho rámca v oblasti ochrany údajov a toto nadvezovalo na konferenciu 19. marca, potom to bola zájomná právna pomoc. A tiež to bol EU-USA eh, e finančný stopovací program a nakoniec to bola dohoda o ochrane osobných údajov pasažierov. To bola tiež dôležitá téma, o ktorej sa už medzi tým hlasovalo. Stretnutia sa zúčastnili oddelenia pre financie, obchodu, pre spravodlivosť a domáce záležitosti. Podľa môjho názoru bola to veľmi, zaujím, veľmi zaujímavé stretnutie. Zúčastnil sa ho pán John Brown a pán Weizna, ktorý je zástupca vedúceho pre eh, informačné informácie v spojení s informačnými, informačnými technológiami. Tiež jedným partnerom bol, Euro, bol americký odvolací súd. Myslím si, že môžem povedať, že stretnutia nám poskytli také prvé reakcie Týka sa to aj Bielej knihy pre ochranu súkromia spotrebiteľov. Dáva nám to nové podnety, ako lepšie skoordinovať naše prístupy. A obe komory už majú túto legislatívu na stole. Poskytlo nám to lepší prehľad o praktikách, ktoré sú platné v USA. Tiež sme si vypočuli stanoviska občanských spoločností. Samozrejme, delegácia mohla ďalej diskutovať o dohode PNR medzi EU a USA, o implementácii dohody TFTP. Takže toto nám dalo priestor informovať americkú stranu o obavách z našej strany ohľadom oboch týchto dohôd. Čo sa týka hodnotenia dohody TFTP, tak o tom sa možno bude diskutovať v rámci nášho výboru. Naplánovali sme to na polovicu až na koniec júna. A je dôležité, aby sme naďalej rozvíjali e, legislatívny dialog EÚ a USA, aby sme spolupracovali v oblasti spravodlivosti, toto, v tejto oblasti sa budeme predovšetkým sústrediť na otázky ochrany súkromia a osobných údajov. Ďakujem aj za iniciatívu sekretariátu, ktorý nás prevádzal. Ukázalo sa, že to nebolo len jedno individuálne stretnutie, ale malo by byť prvým stretnutím z mnohých v tejto oblasti toho musíme ešte veľa vykonať. A v, na jeseň 2012 môže, sa môže konať ďalšie stretnutie v Bruseli a na jar 2013 bude ďalšie stretnutie vo Washingtone. Takže ako vždy bolo to veľmi zaujímavé. Niečo sme sa zhodli, ale v niektorých bodoch sa naše názory ešte stále rozchádzajú. A z dlhodobého hľadiska si myslím, že USA chápe veľmi dobre, že Európsky parlament a členovia nášho výboru boli tými, ktorí prevzali iniciatívu, mm, čo týka organizácie ďalších stretnutí ohľadom spolupráce USA a EÚ v tých menovaných oblastiach. Mm, vidím, že je tu pár kolegov, ktorí boli členmi našej delegácie v USA. Pokiaľ máte niekto k tomu čo dodať, chcete ma v niečom opraviť alebo sa niečo opýtať, máte príležitosť. Ďakujem. Ďakujem, pán Alvaro. Tak môžeme začať diskutovať. Sú tu niektorí členovia delegácie, ktorí sa zúčastnili tejto cesty do Washingtonu. Pán Díaz Semera. Ja, señor presidente. Eh, comparto plenamente lo, lo... Zdieľam to, čo sa synteticky povedalo, a čo povedal teda pán Alvaro, bol som členom tej delegácie. Už som tam bol aj pri iných príležitostiach, aby sme prehobili informácie a skúsenosti o oblasti PNRT, e ďalších dohôd, eh, ochrany súkromných údajov a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že a čo by mali brať do úvahy aj budúce delegácie, je, že sme skonštatovali, že je malý záujem zo strany poslancov. Ich nezaujímajú naše názory a musíme sa snažiť dosiahnuť, aby tento záujem bol väčší, pretože pre nás bude jednoduchšie sa pochopiť s rovnocennými a nie s predstaviteľmi iných, ja neviem, vládnych agentúr a podobne, ale napríklad na e, ministerstve financí, e, spravodlivosti v Bielom dome a aj na aj na ministerstvo obchodu. Ja si myslím, že tie kontakty budeme musieť udržiavať, pokračovať a letné stretnutie bude určite užitočné a dosiahneme určite pokrok a ešte záverom. Nie som si si, či to pán Alvaro povedal. Pokrok z americkej strany nepôjde určite cestou legislatívnej reformy. Oni legislatívnu reformu nechcú A teda dúfajme, že tie vzťahy budeme naďalej prehlbovať. A to je všetko. Ďakujem. Teraz pani Romero, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Len by som potvrdila to, čo povedal predseda delegácie vo Washingtone. Záujem amerických orgánov bol maximálny, aby si vypočuli žiadosti našej delegácie ale na vyrokovanie dohody, a to bol jeden z dôvodov návštevy, parlament je len jednou časťou vyrokovania a rokovania samotné vedie komisia. Americké orgány jednoducho neboli našim, našim protiažkom. Otázka takéhoto pôvodu alebo druhu sa musí riešiť aj v Senáte. Je pravda, že po predchádzajúcej návšteve to bolo veľmi užitočné. Tá predchádzajúca bola veľmi užitočná, pretože medzi tým prezident Obama predložil správu o ochrane údajov a tá zmenila aj postoje k tejto téme. Ale nemali sme kontakty s americkými kongresmenmi. A ja by som chcela návrhnúť, či by sme my v Európskom parlamente mohli navrhnúť amerických kongresmenov, ktorí sa venujú práve tejto otázke súkromných údajov, pretože sme skonštatovali, že boli veľmi konkrétne témy, ktoré sa zrealizovali a rozprava, ktorá prebehla e, v Senáte USA a my sme nemohli vôbec kontaktovať s tými konkrétnymi kongresmenmi a mali by sme využiť túto príležitosť za každým, keď tam ideme, tak nie je normálne, že v kongrese USA príde kompletná delegácia výboru LIBE. Normálne tam dojde k stretnutiu jedného konkrétneho kongresmena s ďalším. A pre nich nie je normálne, že teda dojde celý parlamentný výbor a sa stretne sa s jedným konkrétnym a pre nich by bolo tiež logickejšie, aby to bolo teda nejak skupinovo. Preto si myslím, že by sme mali mať lepšie vedomosti, skúsenosti a lepšie kontakty s americkým kongresom lebo e, aby v budúcnosti došlo k zmene legislatívy možno na oboch stranách a je pravda, že v USA je táto téma veľmi hlboká alebo veľká. E, tieto ochrana e, tých súkromných údajov, to je aj, tu súvisí s otázkami práv spotrebiteľa, to je veľmi dôležitá téma. Pán Papa Nikolau. Uh, much, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod chcel poďakovať pánu Alvarovi za to, že viedol koordinačné aktivity tejto delegácie. Chcem poďakovať sekretariátu a všetkým, čo sa zúčastnili. Bolo to druhý krát, čo som bol členom takejto delegácie a tiež som mal ten pocit, že sa približujeme k cieľu. Napriek tomu, že USA má odlišný prístup v mnohých bodoch v porovnaní s našim, útoky v septembri roku 2001 toto veľa ovplyvnilo v oblasti ochrany osobných údajov. Toto všetci vieme. Áno, približujeme sa k cieľu a ešte stále máme o čom diskutovať. Naše stretnutie bolo plodné. Nadvázali sme veľa nových dobrých kontaktov. Je dôležité aj to, že sme pozvali ľudí, aby prišli sem k nám. Je dobré podporovať tieto kontakty a dbať na rozvoj správnym smerom. A rozprávať sa nielen na americké, ale na európskej pôde. Súhlasím s tým, čo povedal pán Diaz de Mera a aj pani López. Musíme sa snažiť viesť kvalitnejšie diskusie na politickej úrovni. Na všetkých našich stretnutiach boli ľudia, ktorí hovorili, áno, súhlasíme sa, my vieme, o čom hovoríte, poznáme tie technické aspekty, ale sú tu politické rozhodnutia, ktoré by mali padnúť. A toto je potrebné zariadiť s ľuďmi z kongresu a s našimi kolegami z parlamentu. Takže ja to vidím takto. Je veľmi dôležité pokračovať týmto štýlom, vytvárať delegácie, ktoré nadvezujú kontakty, ktoré budú čo najúžšie, snažiť sa vytvárať ďalšie alebo organizovať ďalšie stretnutia s americkou stranou, a pokiaľ sa budú konať ďalšie spoločné stretnutia, toto tiež vítam. Ďakujem, pani Sipel. Áno, ďakujem. Ja nie som taká optimistická ako ostatní kolegovia a kolegyne, čo sa týka otázky približovania stanovisiek. Áno, je pravda, že aj v USA, predovšetkým v oblasti e, občanských spoločností, tak e, tam sa naozaj vážne zaoberajú otázkou ochrany osobných údajov. Musíme ale jasne dať najavo, alebo byť si vedomí toho, že takto to vyzerá vo všetkých častiach vlády. A samozrejme ani USA nebude mať žiadnu jednotnú legislatívu. Toto sa nepredpokladá. Takže musíme si stanoviť, ktoré sú naše prioritné záujmy. A ja by som bola rada, keby sme v rámci tejto potrebnej diskusie s USA si objasnili už niektoré naše pozície, pretože je dôležité si stanoviť, na koho sa chceme zameriať, či to budú e, členovia vlády, občanské spoločnosti a tak ďalej, pretože mnohí z nich už majú svoje jasné stanoviská, preto by bolo dobre, aby sme sa nezameriavali na jednotlivé, jednotlivé osoby, jednotlivé frakcie je potreba, aby aj my sme nie ako jednotlivci alebo frakcie, ale aj ako parlament si vytvorili a zastupovali tam jednotné stanoviska. Toto je potrebné určiť čo najskôr. Je... Ďalej chcem povedať, že podporujem pani Reding, ktorá jasne uh, ukázala, že ochrana údajov nie je nejaká vedľajšia záležitosť, ale že je to základná hodnota, ktorú musíme obhajovať. A musíme už rozmýšľať nad tým, čo je pre nás dôležité v tejto oblasti ochrany údajov. Je potrebné nájsť tú správnu rovnováhu. To bude trochu obťažné, takže si myslím, že budú prebiehať ešte veľmi napínavé diskusie. Ďakujem pekne, Herbert. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel poďakovať pánu Alvarovi, predsedovi delegácie, ktorý to veľmi dobre celé zhrnul. Možno len na doplnenie. Konferencia s Európskou komisiou alebo konferencia, ktorú zorganizovala Európska komisia. Na tej sme tiež boli, tam sa hovorilo o ochrane údajov. Hovorilo sa tam o reformách na oboch stranách Atlantiku. Hovorilo sa tam o bližšej spolupráci zúčastnených strán, ktorá musí byť posilnená. Myslím si, že to je veľmi dôležitý bod. Tiež o tom hovoril pán Diaz de Mera, aj ostatní. Je dôležité pracovať na posilnení spolupráce. Toto chcem ešte raz dôrazniť. Preto sme po našej ceste do USA zistili, že chceme čo najskôr pri vypočutí v októbri, ktorý sa bude týkať balíčku na ochranu údajov, že tam chceme pozvať aj americkú stranu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa do toho pustili a je potrebné sa vydať tým správnym smerom a je potrebné, aby sme pozvali zastupcov predovšetkým amerického kongresu, tak aby sme mohli zladiť aspoň tie, alebo diskutovať aspoň o tých základných normách v tejto oblasti. Spravodajca hovorí, že je veľmi dôležité už teraz viesť transatlantickú diskusiu, ktorá sa bude venovať postupnému približovaniu názorov v súvislosti s normami ochrany údajov. A myslím si, že práve čo sa týka ochrany údajov v súkromnom sektore, tu musíme učiniť určitý pokrok. Ten pokrok, ktorý sme učinili, je dobrý. A čo sa týka policajnej a justičnej spolupráce základných práv a ochrany údajov. Tu som trochu skeptický, som spravodajcom pre e, dohovor, transatlantický dohovor o ochrane údajov, som aj A spätná väzba, ktorú sme dostali z rokovaní, nie je príliš po- pozitívna, optimistická. Nevyzerá to, že sa pohneme príliš kupredu. Takže potrebujeme si naďalej vymieňať informácie. Nie sme ešte tam, kam sa chceme dostať. A nie je tam žiadna obchádzka. Nepomôže, keď budeme medzi sebou my poslanci častejšie diskutovať. Musíme uvažovať nad nejakými novými spôsobmi komunikáciami, nepostačí len každých niekoľko rokov lietať do Washingtonu a tam sa na hodinu stretnúť s americkou stranou, ale možno by sme mali zorganizovať aj konferencie v iných formátoch, videokonferencie, mali by sme pozvať americkú stranu sem do Bruselu a nadviazať priamy kontakt s poslancami vo Washingtone. Ďakujem. Ďakujem. Teraz zdáme slovo späť pánu Alvarovi, pretože to vyzerá, že už nikto ďalší sa tomu nechce vyjadriť, ale prosím, pokiaľ niekto ešte chcete hovoriť, tak ja vám môžem povedať, že eh, hneď na začiatku jesene sa bude konať medziparlamentná udalosť. Budú tam členovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu, budú pracovať na ďalších krokoch v oblasti slobody a spravodlivosti, ako je to stanovené v Lisabonskej zmluve. Už máme určité skúsenosti v tejto oblasti, snažíme sa zlepšiť náš výkon. No a máme naplánované, že pri príležitosti tohto septembrového stretnutia zvoláme člen, alebo pozveme aj členov amerického kongresu. Členov americkej vlády, aby sa tiež mohli zúčastniť na tejto udalosti, na tomto stretnutí, tak aby sme dohliadli na ďalší rozvoj princípov, ktoré sme si stanovili, tak aby sme mohli pracovať na medziparlamentnom dialogu medzi americkým kongresom a Európskym parlamentom. Toto je náš súčasný cieľ. A musíme zaistiť, že obdržia naše pozvanie. Takže teraz pán Alvaro, pokiaľ chcete niečo povedať na záver, ďakujem pekne. Ďakujem. Budem stručný. Poďakujem členom, ktorí sa zúčastnili diskusie. Ďakujem aj členom delegácie vo Washingtone. Už som vyjadril svoju vďačnosť sekretariátu. Možno jedna vec. Naši legislatívni partnery na druhej strane kongresmeni, tak tých by sme mali pozvať. Toto je dobrý nápad a týmto im ukážeme, že sa nenecháme odradiť tým, že niektorí sa nedostavili na stretnutie vo Washingtone. No a možno, až ich budeme pozývať, tak myslíte na to, že v Amerike sú v novembri voľby, takže možno budú mať plné ruky práce, nebudú mať čas. Takže alternatíva by mohla byť tá, že by sme pozvali ich nejakých vyšších úradníkov, pretože v, Euró- v americkom legislatívnom systéme to vyzerá tak, a to sme videli aj v posledných rokoch, máme e, vysokých úradníkov, ktorí sú naozaj veľmi prítomní v priebehu legislatívneho procesu a kongresmeni sa spoliehajú na ich expertízu, takže iste vytváranie legislatívy e, zahrňa často vyšších úradníkov. Takže toto by sme mohli ponúknuť kongresmenom môžu miesto seba poslať vysokých úradníkov, ktorí budú mať teda právo sa zúčastniť nášho stretnutia. A myslím si, že v tom prípade tu nebude žiadny problém, pretože títo vysokí úradník, úradníci budú vnímaní ako, ako rovnako postavení ako naša strana, ako úradníci z našej strany. Takže len taká, taký návrh. Ďakujem, pán Alvaro. Áno, poznáme podmienky, poznáme stav situácie, vieme, že sa tam rozbehne predvolebný závod. Takže na toto budeme myslieť a zašleme pozvánky včas a s predstihom. No, ďalej tu máme pána Kriakosa, Tantafilidisa, jeho správou ohľadom zlepšenej európskej solidarity v oblasti azylovej. Hovoríme tu o návrhu komisie v oblasti azylovej politiky. Je to agenda pre lepšie vzdielanie zodpovednosti, zvýšenie miery vzájomnej dôvery. Toto bolo prijaté v roku 2011 Rada sa sústredila na aspekty praktickej solidarity k štátom, ktoré mm, čelia veľkému tlaku na svoje azylové systémy. Sú tam silné imigračné toky. Máme tu správu na vlastnú iniciatívu pána Kriakosa Trianta Filidisa, ktorý sa následne k tomu vyjadrí a po jeho vyjadrení otvorím diskusiu. Samozrejme, nesmieme zabúdať, že máme na programe ešte ďalší bod. Bude to diskusia s antiteroristickým koordinátorom. Takže prosím, na toto nezabúdajte, tak aby sme stihli túto časť a mohli sme potom viesť dialog s antiteroristickým koordinátorom. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Ako dobre viete, rokovania pre európsky azylový systém. Pre tieto rokovania prebiehajú už niekoľko rokov. Vzťahy medzi parlamentom a radou sú nevždy jednoduché a prinášajú výsledky ja nechcem prilievať olej do ohňa a nechcem tento proces ešte komplikovať. Práve naopak, ja, si, ja chcem, aby sme vytvorili v EÚ zónu ochrany, ktorá bude vychádzať z princípu solidarity a kde sa rozdelia aj zodpovednosť. A to nie sú abstraktné koncepty, ktoré by mali ostať len na papieri, ale bohužiaľ obvykle sa tak stáva, že sa nestávajú realitou. Rozdelenie zodpovednosti a solidarita sú v článku 80 zmluvy o fungovaní EÚ. Táto zmluva definuje, že politiky EÚ, tak ako sú zadefinované v tomto článku, vychádzajú z princípu solidarity a rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi aj v hospodárskej oblasti alebo ekonomickej oblasti. A teda aktivity EÚ, ktoré spadajú do tejto kapitoly, musia aplikovať tieto princípy. Je pravda, že interpretácia týchto princípov môže byť rôzna a veľmi často tak aj tomu je. Hovoria to skúsenosti a preto musíme spolupracovať, aby sme mali jednotnú definíciu toho, čo je to solidarita a čo je to rozdelenie kompetencií v EÚ, aby sme mali funkčný mechanizmus a aby nevznikali nové interpretácie tých istých pojmov. Navyše solidarita a rozdelenie zodpovednosti neznamenajú, že zodpovednosť sa presunie na niekoho tretieho. Nejde o to, aby členské štáty jednoducho ustúpili od e, zodpovednosti, ktorá vyplýva z azylovej politiky a ľudských práv. Potrebujeme taký právny rámec a taký rámec správneho prerozdelenia, ktorý umožní, že európsky azylový systém bude mať také nástroje a také mechanizmy, ktoré budú podporovať tie členské štáty, ktoré sú pod väčším tlakom a majú väčšie náklady v azylovej politike vzhľadom na ich geografickú alebo demografickú situáciu okrem iných. A teraz. Členské štáty aby plnili normy a teda na to potrebujú tú solidaritu a naopak, ale tiež sa stáva, že keď nejde alebo nie je solidarita, tak potom tým trpí aj vzájomná dôvera. Inak povedané, solidárny rámec, z ktorého by vychádzali členské štáty, aby vylepšili svoj azylový systém, aby zabezpečili rešpektovanie práv žiadateľov o azyl a aj pre tých, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu, tak to všetko súvisí aj so správnou aplikáciou aký komunotér v azylovej oblasti. Zaručí dobré fungovanie európskeho systému, azylového systému. Je to dôležité hlavne v tejto situácii, keď migračné toky sú zmiešané a sú v nich migranti, utečenci, osoby, ktoré po, môžu požiadať o azyl a sú tam aj mladiství. Nezabúdajme na všetky tieto faktory. Azyl a migrácia to sú dva pojmy, ktoré sú rozdielne, ktoré majú rozdielne charakteristiky a na ne nesmieme zabúdať ani ich zamieňať. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že osoby, ktoré zomreli napríklad v Stredozemnom mori, keď hľadali ochranu v Európe, tak to je tragédia, ktorá sa nesmie nikdy zopakovať. Čo my môžeme v tej azylovej oblasti urobiť? Nuž, e, je to upravené všetko dublinským nariadením, kde sa hovorí, že kto je e, zodpovedná členská krajina na príjmanie týchto azylových žiadostí. A tam musí znovu existovať systém rozdelenia zodpovednosti. A teda to vyžaduje plnenie určitých noriem, v niektorých členských štátoch, hlavne v tých, kde je podávané väčšie množstvo žiadostí o azyl. Môže sa stať, že niektorý členský štát nie je schopný spracovať také množstvo žiadostí o azyl. V tom prípade by sa mal aplikovať ten princíp solidarity a rozdelenia kompetencií v spolupráci s členskými štátmi, miestnymi orgánmi, civilná občianská spoločnosť. Všetci musia byť dobre informovaní o existujúcich európskych fondoch, ktoré sa môžu využiť na tento cieľ a ktoré sa môžu využiť v azylovej oblasti. Musia poznať aj potrebné údaje, aj potrebné kritéria na to, aby mohli dostať pomoc v azylovej oblasti. Členské štáty musia vyhodnocovať situáciu, aj všeobecný postup a využívať tie najlepšie skúsenosti a postupy, aby sa mohli exportovať, aby e, sa využívali tie skutočne overené skúsenosti a praktiky aby sme použili už existujúce praktiky, ale, alebo aby sme aplikovali nové e, účinné praktiky pre e, členské štáty, ktoré sú pod najväčším tlakom. Mala by byť možnosť preštudovať to, ako, akým spôsobom sa spravujú tieto žiadosti o azyl. Európska, Európsky azylový úrad môže k tomuto celému prispieť hlavne tak, že skonštatuje, kde sú hlavné nedostatky v azylovej politike a v azylovom systéme členských štátov. Rád by som tiež upozornil na potrebu toho, že potrebujeme tým odborníkov v azylovej oblasti. A je potrebné, aby ten azylový úrad mal čo najširšiu pôsobnosť, nesmieme zabúnať aj na princíp kombinácie európskych fondov. To je rozhodujúce, aby solidarita bola naozaj realitou. Potom tie hospodárske či ekonomické podnety, na tie tiež nesmieme zabúdať. Akýkoľvek návrh v tejto správe má za cieľ stanoviť priestor skutočnej ochrany, kde sa budú rešpektovať práva žiadateľov o azyl a e, osôb, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu. Preto nástroje a návrhy sú horizontálne a zasahujú aj iné oblasti EU politík. E, ide už o hraničné opatrenia alebo aj politické opatrenia. Je dôležité, aby akýkoľvek členský štát EÚ, ktorý má priamo alebo nepriamo napojenie na azylovú politiku, tak musí tieto normy brať do úvahy a rešpektovať ich. Záverom. Technická poznámka. Z technických dôvodov návrh správy Okrem týchto údajov bude obsahovať aj iné, ktoré ešte zatiaľ nie sú napísané, ale budú v pozmenujúcich návrhoch. Bol by som rád, keby tieňoví spravodajci naďalej prispievali svojou prácou a samozrejme som pripravený prediskutovať akékoľvek témy, ktoré, s ktorými oni prídu. Yes, thank you, Chair. Let me start. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod chcem spravodajcovi pogratulovať k jeho skvelej správe a k jej prezentácii. Zašlem vám formou pozmeňovacích návrhov pár podnetov. Urobím tak v nadchádzajúcich dňoch. Na momentálne by som sa vyjadril k pár bodom. Čo sa týka pridelenia zodpovednosti, tak tu sú určené konkrétne kľúčové body. Máme sa za, máme staviať na úspechu projektu Jurima. Je to projekt, ktorý bol špecificky vytvorený pre moju krajinu, pre Maltu. A keď bol ukončený minulý rok v lete, tak v tej dobe tento projekt pomohol prepraviť 227 eh, uchádzačov o azyl do ďalších šiestich členských štátov EÚ. 6 z 27. Áno, je to solidarita. 227 ľudí bolo prepravených v priebehu dvoch rokov, ale rád by som pripomenul kolegom, že minulý týždeň, iba za ten jeden týždeň, eh, prišlo k nám do krajiny 275 nových utečencov. Európska komisia sa k tomu nevyjadrila, ani sa eh, nič nepodniká v rámci projektu Jurima. Takže myslím si, že je dobré naďalej podporovať projekt Jurima. Myslím si, že by sme nemali požadovať za automatické, že to je úspešný projekt. Myslím si, že tento projekt ešte potrebuje viac na to, aby bol mohol byť považovaný za úspešný. A preto si myslím, že by sme nielen mali rozšíriť tento projekt tak, že ho e, premeníme na trvalý a otvoríme ho všetkým krajinám a nie len jednej, ale tiež musíme dosiahnuť to, aby skutočne fungoval, pretože momentálne skutočne tomu tak nie je. Po druhé, spravodajca hovorí, že Euró- Európska únia musí využívať e, smernicu o dočasnej ochrane v prípade splnenia podmienok a kritérií. Európska komisia to hovorí tiež, ale pokiaľ uprostred libyskej krízy začali z Libie utekať tisíce ľudí a títo priplávali napríklad na Maltu alebo na Lampedusu. Európsku komisiu sme požiadali, aby začala využívať túto smernicu o dočasnej ochrane. A vtedy Európska komisia mala hromadu dôvodov, prečo to neurobiť. Napríklad povedali, nemôžeme to urobiť, pretože rada by ste nikdy nesúhlasila. Odkedy Európska komisia eh, koná nejaké kroky v závislosti na tom, či s tým súhlasí rada alebo nie. Alebo komisia povedala, Nemôžeme to urobiť, pretože to nie je masívny príliv utečencov, ale v podstate nikdy nedefinovali, čo by bolo takýmto masovým prílivom. Takže myslím si, že by sme mali podnietiť komisiu a pritlačiť ich trochu, aby nám jasne povedali, v ktorých prípadoch môže byť táto smernica využívaná. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu tenových spravodajcov, ktorí sú pripravení obohatiť našu diskusiu. Má prvý to pani Guillaume. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je zaujímavá. Táto otázka azylu je spracovaná veľmi koherentne, navrhuje viaceré opatrenia, aby sme sa dostali do európskej solidárnej politiky a tiež nástojí na rešpektovanie, aký komunoter už len za to, to stojí za ocenenie. A budeme sa snažiť to presadiť aj s tieňovými spravodajcami k tým trom aspektom. praktická spolupráca a Európsky azylový úrad. Som si istá, že je potrebné, aby tento úrad aby mohol zrealizovať svoje zadefinované misie a že, že sa mu to podarí, ale aby mohol čeliť týmto výzvam, ako je solidarita, tak musí mať dostatočné zdroje a prostriedky. Treba ich naplánovať a možno aj doplniť. Uvidíme, ako v pozmeňujúcich návrhoch vyriešime to, že je jasné, že tá praktická spolupráca, o ktorej hovoríme, nemôže nahradiť legislatívnu harmonizáciu. Sú Nedostatky v legislatívnej harmonizácii a praktická spolupráca tá nenahradí. Solidarita je tiež, znamená tiež účinný a ochranný európsky azylový režim. A ja som nadobudla pocit pri rôznych diskusiách, že prebiehajúce revízie ako keby skôr ustupovali v tých požiadavkách. V tej praktickej spolupráci aj v tej legislatívnej harmonizácii musíme byť veľmi opatrní, aby sme mali posilnenú harmonizáciu. A posledný prvok k spolupráci a k azylovému úradu. Je potrebné, aby tento úrad mohol spolupracovať s občianskou spoločnosťou a to veľmi úzko pretože je to aj otázka transparentnosti a účinnosti k finančnej solidarite rýchlo. Prebiehajú diskusie k fondu, azylovému fondu a migrácii. Predložím pozmeňujúce návrhy. Je potrebné, aby tento fond e, nenahrádzal národné rozpočty a existencia takýchto fondov by istým spôsobom nebola dôvodom na to, aby e, národné alebo členské štáty e, nefinancovali takéto aktivity. Pokiaľ ide o prerozdelenie zodpovednosti, to je téma sama o sebe veľmi rozsiahla a tá vzájomná dôvera to je najťažšia dimenzia, ktorej by sme sa mali venovať. Ale správa pána Trianta, správa pána Trianta Filidesa je veľmi dôležitá, aby e, sme odstranili tú existujúcu vzájomnú nedôveru a nahradili ju dôverou. Musíme naďalej spolupracovať, predkladať pozmenujúce návrhy, aby táto vzájomná dôvera sa prejavila hlavne spoločným azylovým režimom, ktorý si zaslúži toto, toto meno. Señor Romeva. Romeva. Uh, Ďakujem pekne. Ja som si to veľmi pozorne prečítal tú správu a aj tá teda dôvodová správa je samotná správa ako taká sú podľa mňa veľmi dobré. Nevidím tam nejaké veľké problémy, kde my ako skupina by sme e, niečo konkrétne chceli meniť. Akorát sa môžeme e, zamyslieť nad tým, ako možno posilniť niektoré prvky, ktoré tam už spravodajca dal. Možno by sme špecifikovali niektoré prvky, ktoré sa týkajú e, toho presídlovania, problémov s tým súvisiacich. To by bola taká jedna línia, ale ináč Ehm, naozaj môžem návrh podporiť a to z dvoch dôvodov. Poprvé, ehm, preto, lebo keď ľudia prichádzajú do EÚ, <laughs> tak jednoducho prichádzajú do EÚ, neprichádzajú do konkrétneho členského štátu, ide im o EÚ a preto aj naša reakcia by mala byť na celej európskej úrovni a práve preto tam ten článok 80 uvádza e, istý priestor, alebo vytvára priestor pre takýto druh spolupráce, ak je to potrebné, e, ale po druhé aj preto, lebo e, v súčasnosti situácia je taká, že by sa mal viac spolupracovať s tými členskými štátmi, ktoré príjmajú viac e, takýchto ľudí a teda zdieľanie zodpovednosti a e, solidarita toho by sme mali mať viacej. Tak e, tomu rozumiem aj ja, takže čakám zatiaľ na detaľnejšiu analýzu, ale e, na teraz môžem povedať, že e, ten prístup je v poriadku a skôr budeme ten návrh e, ani nie pozmeňovať, ako skôr podporovať alebo posilňovať. Pani Hirš. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv chcem tiež poblahopriať Spravodajcovi ďakujeme za túto veľmi obšírnu správu, ktorá obsahuje mnohé detailné body. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu a je to skutočne dobrý podnet sa opäť zaoberať touto témou, diskutovať a podnikať konkrétne kroky, pretože téma ako taká, tak o tej sa už diskutuje dlho, diskutujeme o solidarite, o zodpovednosti a skutočne, ale keď sa pozriete, ako to teraz vyzerá, tak situácia sa má tak, že je to len niekoľko málo členských štátov EÚ, ktoré sa ozaj chopili svoje zodpovednosti. A niektoré sa vedome držia naspäť. To sa rôzni od štátu k štátu. Takže si myslím, že by sme prostredníctvom fondu pre ochranu e, ľudí tejto oblasti mohli podniknúť krok kopredu. Mohli by sme vložiť určité prostriedky aj do financovania opatrení, ktoré prispievajú k zlepšeniu zlovej situácie v členských štátoch, pretože často tomu tak nie je. Vieme, že nie všetky členské štáty sa ešte dostali na takú úroveň, ktorú očakávame alebo ktorú si prajeme. A ďalší krok bude ten, že potrebujeme zájsť ďalej, než zachádzame momentálne. Potrebujeme určitý systém rozdelenia prostriedkov. Členský štát musí najprv vytvoriť základ pre ďalšie kroky je potreba, potrebné vedieť spracovať žiadosť o azyl, potom budú určené konkrétne podmienky, nemôžu si ale hľadať nejaké výhovorky na to, aby nechávali veľké množstvo imigrantov v niektorých, v niekoľkých členských štátoch. Chceme spoločný európsky azylový systém, chceme vytvoriť spoločný priestor slobody, ale téma solidarity a zodpovednosti je veľmi dôležitá a potrebujeme sa k tomu staviať naozaj dôsledne. Článok 80 musí byť skutočne uplatňovaný a musíme o ňom hovoriť aj s radou, ktorá sa zatiaľ vyjadrovala len veľmi váhavo. Aspekty a problémy súvisiace s Dublinom 2, tie všetci dobre poznáme, tie sú tu veľmi dobre popísané. Ešte prídeme s návrhom vyskúšať konkrétny kľúč pre rozdeleniu prostriedkov. Toto nadvezuje na dobrú skúsenosť z Malty. Myslím si, že toto je naozaj centrálna otázka. Máme dobrú skúsenosť, ktorú by sme mali rozšíriť na ďalšie členské štáty a mali by sme podporovať spoluprácu medzi viacerými členskými štátmi. Toto Potrebujeme sa priblížiť e, k zdieľanej zodpovednosti. Ďakujem a teraz pán Kirkov. Well, first of all, I'm, I'm... Ďakujem. E, pán predseda, ja nehovorím za Spojené kráľovstvo, ale za moju skupinu. A teda pokiaľ ide o spoločnú azylovú politiku, tak e, asi možno sa vyjadriť voľnejšie, než, keby, než ako by tomu bolo, keby sa mohlo hovoriť iba za Spojené kráľovstvo. Chcem povedať následovne. Poprvé gratulujem pánu spravodajcovi k tomu, čo chce e, dosiahnuť, ale naozaj Európska únia doteraz nie je a nebola veľmi úspešná, pokiaľ ide o rôzne schémy, ktoré boli vytvorené, či už je to Dublin 1 a 2 alebo aj iné. Pokiaľ ide o mm, snahu zdieľať zodpovednosť alebo rozdeliť tú zodpovednosť za riešenie e, azylových, e, žiadateľov o azyl. Jediný krát, keď sa nám to celkom darilo, bolo, keď sme mm, sa účastňovali akcii OSN, napríklad ja som bol účastnený na tej v Bosne a to bol naozaj úspešný program a pomáhal v situácii e, veľmi kritickej e, na Balkáne. A chcem akurát povedať, že keď si e, zoberieme, ako málo sme pomohli Malte, ako málo sme z hľadiska praktického pomohli Taliansku, tak tá celá otázka zdieľania zodpovednosti, až to znie ironicky. Takže e, spravodajcovi držím palce a dúfam, že e, nejakým spôsobom férovým spôsobom sa do budúcna s týmto bude dať nakladať a teda pomáhať e, tým, ktorí majú naozaj hľadiska geografického väčšie e, tlaky na svoje hranice. A nakoniec aj tak e, dúfam, že sa e, k tomu pridá, že pomôže e, rozdeliť tú zaťaž ferovejšie, než tomu bolo doteraz. Iniciatívu za skupinu vítam, ale dúfam, že do budúcna budeme trochu menej sebecký, pokiaľ ide o individuálne prípady, než tomu v poslednom čase bolo. Ďakujem ešte sa hlásia ďalší kolegovia. Chcem vás poprosiť, aby ste vystupovali tak e, do dvoch minút, aby nám e, zostal ešte čas a dosť času na diskusiu pánom, s pánom e, Kerkovom. Pán Papal Nikolau, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi za jeho správu. Naozaj je to veľmi dôležitá správa súhlasí so štruktúrou a prístupom spravodajcu a táto správa môže byť užitočným nástrojom pre nás do budúcna, keď eh, budeme chcieť dosiahnuť taký azylový systém, ktorý bude môcť eh, naozaj na vysokej úrovni ochraňovať tých, ktorí si azyl zasluhujú. Eh, súhlasím s tým, čo tu zaznelo, teda, že treba hovoriť o solidarite, o lepšom rozdielovaní, tejto ťaže, o spolupráci medzi členskými štátmi, ale nesmieme e, to ponechať iba na teoretickej úrovni. Musíme e, sa e, na to pozrieť skôr z tej praktickej strany, z tej vecnej strany v našich politikách a mali by sme to zdôrazňovať. Ak sa pozrieme na výsledky, ktoré doteraz máme, tak naozaj ťažko môžeme byť e, nejaký veľmi spokojní. U nás v Grécku e, približne 1200 osôb z tretich štátov prichádza do našej krajiny ročne a častokrát sa e, títo ľudia uchádzajú o azyl, aj keď na to častokrát nemajú nárok. Prečo? Lebo niektorí ľudia si myslia, že pokiaľ sa Mm, budú zneužívať tieto azylové postupy, tak tí ľudia, ktorí si o to e, požiadajú, tak nakoniec budú môcť zostať e, na území EÚ a nejakým spôsobom už potom si e, nájdú spôsob, ako pokračovať či už v Grécku alebo aj v iných krajinách EÚ a nikto ich neprinutí vrátiť sa do pôvodnej krajiny. Toto číslo spomínam preto, a teda túto situáciu, lebo si myslím, že azylový postup naozaj komplexný by bol prepojený na druhý e, problém, ktorý tu na európskej úrovni máme a to síce e, zodpovednosť, ktorú všetci máme a teda zodpovednosť a spoluprácu, pokiaľ ide o ochranu našich e, vonkajších hraníc. Či už spravíme to alebo ono, pokiaľ sa nám nepodarí znížiť toky napríklad v oblasti regionu Evros pre prípade ľudí, ktorí prichádzajú z Turecka, e, tak či už spravíme to alebo ono, ak tento problém nevyriešime, tak všetky naše politiky v oblasti azylu nakoniec efektívne nebudú. To som chcel povedať ako prvé. A druhá vec, a už to uzavriem, ak takáto situácia existuje, tak myslím, že kolegovia pochopia, že občania tej krajiny, ktorá e, tento problém rieši, e, nie sú spokojná, spokojní. Sociálna kohezia tej krajiny je narušená a ľudia namiesto toho, aby mali, aby na prvom mieste sa starali o ľudí, ktorí majú nárok na azyl, majú skôr negatívny prístup k veci, pretože častokrát e, e naozaj je, sú ohrození na živote a to sme videli v prípade teda ich živobytie je ohrozené. Pardon, tak videli sme to aj pri voľbách e, vo Francúzsku či v Grécku. Častokrát ľudia potom majú extrémny prístup e, k riešeniu takýchto problémov. Samozrejme, ja e, nemôžem s takýmito tendenciami súhlasiť, ale proste sú tu. Ďakujem. Ďalej pani poslankyňa Romero, nech sa páči. Prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež som chcela zdôrazniť dôležitosť, ktorú má táto správa pána spravodajcu, pretože naozaj sa tu otvárajú, tak povediac, brány, ktoré sú v tejto oblasti veľmi dôležité. Krajiny, ktoré podporujú e, týchto žiadateľov o azyl, naozaj potrebujú e, našu e, pomoc a to, čo majú momentálne k dispozícii, im naozaj nestačí. A samozrejme, vytvorenie nejakých expertov. Častokrát sa teda hovorí o zneužívaní e, tých e, e, žiad, žiadosti o azyl, ale máme predsa v Európskej únii expertov, ktorí pracujú práve v tejto oblasti, v oblasti spolupráce v týchto zložitých témach. Ale pán spravodajca dobre hovorí, že naozaj v nariadení Dublin je ten základ tej spolupráce uvedený a rada je taká dosť neochotná. My nemôžeme predsa hovoriť o európskej solidarite, keď v skutočnosti dobre vieme, že tie krajiny, ktoré e, sme naozaj solidárne, e, to sme my e, na juhu, pretože tie severné krajiny, tie si neuvedomujú, že títo žiadatelia o azyl nechcú potom zostať v týchto južných krajinách, práve že oni sa chcú neskôr presunúť na sever, Nemecko, Švedsko či Holandsko sú ich e, naozajstné e, destinácie. Takže my môžeme podporiť e, túto žiadosť, ale v skutočnosti nakoniec sa aj tak vraciame k téme nariadenia Dublina. Pokiaľ to nevyriešime, tak nebude žiadna možnosť toto vyriešiť. Teraz tu zaznelo, E, niečo o tej, o, o tej lode. O tej lodi bola to naozaj tragédia tých ľudí, čo zomreli e, na mori, ale ťažko môžeme očakávať od ľudí týchto južných krajín, že okrem toho, e, aby bol zodpovedný za takúto tragédiu, tak zároveň museli nejakým spôsobom pozitívne vyriešiť až všetky tieto žiadosti o azyl. Naozaj je to otázka takej e, európskej nešikovnosti. Jednoducho ľudia do Európskej únie prichádzajú častokrát e, nie po Sredozemnom mori, ale, ale e, po ceste alebo letecky a niekedy nemáme ani len tie údaje. Neviem, či koordinátor e, našej skupiny to dá k dispozícii, ale máme tu údaje z oddelenia pre imigráciu alebo z tej agentúry vo Florencii a tam sa hovorí, že tie hlavné prvky to nie sú vlastne tie, ktoré z juhu prichádzajú. Väčšinou teda nejde o, o, občanov z týchto e, severoafrických krajín. Takže toto treba povedať. Čiže áno, je to tragédia, ale nakoniec nejde o to číslo. Možno, že sa nám zdá, že e, nejaké, nejaké sto, sto alebo stovky, že to je drama, ale v skutočnosti Eurema to je projekt, ktorý funguje na naozaj absurdnej úrovni, absurdne minimálnej úrovni. Eh, a treba sa pozrieť hlavne na infraštruktúru, pozrieť sa na údaje, koľko máme eh, eh, stredisk zadržiavania, koľko máme žiadateľov o azyl, čo naozaj by bolo rozdelenie tejto záťaže, tejto zodpovednosti, ako by mal naozaj fungovať malo fungovať to nariadenie Dublin, pokiaľ rada to nechce zmeniť a tak ďalej. Čiže najprv potrebujeme údaje a nemáme k dispozícii. A e, tu na kolegovia e, z toho Európskeho úradu nám povedali, že nemajú údaje k dispozícii, pokiaľ ide o tieto retenčné strediska. E, Sice tá tragédia bola pri Malte, ale väčšina týchto strediska nachádza v Grécku. Takže ako to vyriešiť? Ja si myslím, že hlavne musíme najprv vedieť, o akých číslach tu vlastne hovoríme rada o tomto vyšetrovaní e, keby vedela, tak možno, že potom by názor zmenila. Máme tu nariadenie Dublin, hovorili sme o tom e, s radou a tá otázka, tá odpoveď, ktorú sme dostali, je vždy tá istá. Predseda, prepačte, pani Wikström musela odísť, ale to nám pripomína, aké dôležité je naozaj dodržať tie časové limity, aby sme ešte stihli ďalší bod a potom stretnutie koordinátorov. Hlasili sa ešte ďalší kolegovia. Ak chcete e, sa vyjadriť, dnes ste na zozname, tak sa prihláste teraz, pretože potom už vystúpi komisia a opäť pán spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, že ste mi dali príležitosť sa vyjadriť, ale myslím si, že je dôležité sa vyjadriť predtým, než bude hovoriť komisia. To, čo som zažil ja teraz na konci, alebo to, aký mám dojem na konci tejto diskusie, je, že sa tu mieša ju pojmy imigrácie z dôvodov hospodárskych, že tá osoba si chce nájsť lepšie pracovné miesto v členskom štáte Európskej únie, o tom už hovorila kolegyňa. A s tými, napríklad títo ľudia, ktorí sú v Grécku, tam vôbec nechcú ostať, ale ich cieľom je Nemecko alebo iné západné krajiny. Toto ale má s, azylovo, s azylom veľmi málo spoločné, alebo vôbec nič. Takže tu musíme urobiť jasnú hranicu povedať. Keď hovoríme o, hrani- o azyle, tak v tom prípade Eh, je to tá prvá krajina, do ktorej vstúpia, ktorá musí zahájiť celý ten proces a ten proces by mal byť čo najsvižnejší, tak aby tí ľudia mohli dostať štatút azylanta. Ale potom sú tu iní, ktorí nechcú azyl, ale chcú sa dostať ďalej do inej krajiny. Tým musíme povedať, že bohužiaľ týmto spôsobom to nie je možné. My máme možnosť si vyhľadať nejakú krajinu, Nemecko, Švajčiarsko a tak ďalej. To je niečo iné. My tu hovoríme o azylovom procese, o tom, aby bol čo najrýchlejší. A my tu v podstate nahrávame pašeráckým organizáciám. Mnohí nevedia, že v Ázii sa tvoria takéto organizácie na štýl cestovné agentúry. Môžete si tam zakúpiť cestu do Európy a podľa rizika potom zaplatíte viac, viac alebo menej peňazí. Toto ale s azylom nemá nič spoločné. A preto musíme tieto dva rôzne prípady jasne oddeliť, pretože ináč príliš nepokročíme. Dublin považujem za rozumné riešenie, pokiaľ budeme jasne odlišovať imigráciu a azyl. A potom môžeme pomáhať aj tým veľmi exponovaným krajinám. Ďakujem pekne, pán Bronx. Rýchlo. Toto je tá diskusia, kde závery už vlastne dopredu opäť raz boli prijaté, čiže e, vytvorenie spoločného európskeho azylového systému, dohodnuté roku 2012, dokonca aj tri, tri piliere už sú e, dohodnuté, takže malo čo, o malom čo budeme naozaj rozhodovať my. Žiadatelovia o azyl alebo utečenci sú ľudia, ktorí e, sa boja o svoju bezpečnosť a rozhodnú sa utec e, z pôvodnej krajiny a do krajiny, kde budú bezpeční. V Európskej únii máme zahraničné e, teda hranice na zemi s inými krajinami, ktoré nie sú považované za nebezpečné a predsa väčšina ľudí sem do Európy prichádza ako žiadatelia o azyl. Čo to znamená? Že väčšina ľudí e, nejakým spôsobom prešla alebo nejakým spôsobom sa dostala do bezpečnejších krajín, než, e, alebo prvne sa dostali do EÚ. A niektorí e, ľudia počas toho procesu sa naozaj už zmenili na žiadateľov o ekonomický de facto azyl po tom, čo cez tú prvú bezpečnú krajinu predsa prešli. A pokiaľ teda nie sú skutoční žiadatelia o azyl, tak si treba vrátiť e, tam, e, odkiaľ pôvodne prišli. A keď tu budeme hovoriť o nejakom zdieľaní zaťaže, to je zbytočné, pretože v že zaťaž v takomto prípade by tu nebola. Ďakujem vystúpi pán Triantafilides, ale ešte predtým komisia by chcela zareagovať určite, určite e, tak stručne sa aj to podarí. Ďakujem. Indeed, thank you, Mr. Chairman. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem pánovi spravodajcovi za túto vyváženú správu správu. Ja k nej mám pár stručných predbežných pripomienok. Poprvé, komisia víta skutočnosť, že návrh správy v zásade podporuje e, prístup komisie k solidarite a k azylu, teda že solidarita a zodpovednosť je z dve strany tej mince a e, teda teší ma, že vítať, teda my vítame e, ten praktický prístup pána spravodajcu a špecifické body, ktoré sú v návrhu správe, správy spomenuté, tie v zásade my vnímame podobne, možno nejaké technické veci, tam by sme to ešte mohli e, prebrať, e, ale e, pokiaľ je nejakú technickú spoluprácu alebo pomoc z našej strany tiež to vieme predstaviť. A potom vecné záležitosti, pár ich tam je, kde by som chcel niečo povedať. Správa napríklad sa hovorí, že e, Európsky podporný e, orgán pre azyl by mal e, nejakým spôsobom identifikovať nedostatky e, v členských štátoch, v ich systémoch. My to vnímame trochu ináč. To je skôr úloha pre komisára, teda táto agentúra má trochu iné úlohy, ale k tomu sa ešte môžeme vrátiť. A správa je kritická, pokiaľ ide o systém dublinsky. Nechcem ja teraz do tých prebiehajúcich rokovaní nejako zasahovať ale e, komisia skôr tak holistickejšie pristupuje k tomu, v tom oznámení o solidarite a sme sa konkrétne venovali e, dôsledkom distribúcie v rámci Dublinu, ale skôr sme si povedali, že táto solidarita musí byť tak e, celkovo vnímaná ako súčasť aj iných aspektov. Sú tu aj ďalšie zaujímavé body, pokiaľ ide o možnosť nejakej spoločnej e, žiadosti o azyl, potom je tam tá dobrovoľná schéma, to tiež komisia e, pozorne preštuduje a zváži. A potom je tu v návrhu správy oce, ktorý hovorí, že e, konanie pre porušenie by malo byť zvážené iba ako posledné, posledné možné riešenie. A tu chcem povedať, že komisia rozhodne bude aktívne splňať svoju úlohu stražcu zmluv, tak ako to má uvedené vo svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy. Ale teda Eh, opakujem, tá správa je vyvážená, v zásade ju vítame. Ešte raz chceme sa poďakovať pánovi spravodajcovi za túto správu. Ďakujem, eh, komisia. A ešte pán spravodajca, nech sa páči, zhrňte to prosím. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval a to veľmi vrúcne všetkým kolegom, ktorí vystúpili a teda poďakovať za ich názory a pripomienky. Uistujem ich, že moji spolupracovníci a ja som si zaznamenal ich poznámky a čakám na pozmenujúce návrhy, ktoré túto správu určite obohatia. Poďakoval by som aj predstaviteľovi Európskej komisie za to, čo povedal. Bez pochyby aj naďalej budeme spolupracovať v technickej oblasti. Ďakujem aj sekretariatu za neoceniteľnú pomoc. Naozaj veľmi pekne ďakujem. A ešte niečo. Termín na pozmenujúce návrhy 6. jún. Hlasovanie vo výbore bude 10. júla. Ďakujem. Mike, you've said it right. be out for the... Áno, toľko k tomuto bodu rozpravy. Máte pravdu, lebo to na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 6. júna o 12. a potom bude výmena názorov 20. a 21. júna k pozmeňovacím návrhom. A hlasovať na výbore budeme začiatkom júla. Ďakujem pekne. Ďalší bod, e, vítame e, medzi nami e, nášho hostia, pána Žila de Kerkhova, koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu. Vítajte medzi nami a máme tu teraz na programe rozpravu o nedávnych teroristických útokoch, ktoré sa uskutočnili v EÚ. Správu teda predloží pán koordinátor a my si najprv e, vypočujeme jeho úvodnú takú e, prezentáciu a potom myslím že 45 minút máme na to, aby sme e, aby prebehla diskusia, tým pádom hneď potom bude stretnutie koordinátorov. Takže vitajte, pán Tekerkov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť stručný. Vy ste ma pozvali, aby som E, sa venovala tomu, čo sa nedávno stalo vo Francúzsku, v Toulouse, čiže to taký ten solo terorizmus. Mohamed Mera, ale Andres Breivik pred rokom nakoniec to bola podobná príležitosť. Mali sme prípady e, veľmi podobné nakoniec aj v Nemecku, aj v Dánsku, aj vo Švedsku, aj v Taliansku a tak ďalej. A e, títo všetci ľudia vlastne e, sú dobrými príkladmi e, vývoja v oblasti terorizmu. E, jednak je to taký solo terorizmus, teda človek sám, ktorý nie je prepojený na džihad a potom po druhé e, cesta alebo cestovanie európskeho občana, ktorý vycestuje do daného regiónu, takéhoto problematického a tam podstúpiť tréning. E, v minulosti to bol Afganistan, Pakistan, teraz skôr Jemen, Somálsko. A nie je to náhoda, že tento jav stúpa. Ako dobre e, viete, e, základ al ten bol výrazne oslabený, už nie je v stave také útoky vykonané, ako napríklad bol útok na dvojičky a teraz už viac sa spoliehajú, spoliehajú na svoje skôr tak povediac e, pobočky e, AQAP, AKVM, Al-Shabaab a tak ďalej. Keď sa pozrieme na vývoj v Afrike a treba povedať, že tam e, najhorší vývoj by bola bližšia spolupráca medzi AKVM a inými podobnými organizáciami. Videli sme aj napríklad teraz v regióne Nigérie a Somálie, Somálska, pardon, e, prepojenia s Al-Shabaabom, takže um, vidíme, že sa prepájajú a tento problém treba riešiť. Ale to nie sú iba takéto v úvodzovkách pobočky. al qaeda naďalej má dobre zacielenú propagandu a snaží sa pozbudiť aj ľudí zo západu, aby konali, ak môžu, ako môžu, aj na menšej úrovni, aby, aby využili akúkoľvek príležitosť majú na spustenie alebo zosnovanie takýchto menších e, útokov a pokiaľ si prečítate časopis al Inspire, tak e, presne takýto, takýto, takýto signál sa oni snažia e, vysielať. A samozrejme je to pre nás problém, pretože ťažko takýchto ľudí môžete detekovať. Tí ľudia pri výkone toho útoku zostávajú sami. Samozrejme tá inšpirácia nie je individuálna celkom, ale, ale ten samotný útok vykonávajú sami a teda ťažko uh, ich uh, sa nám darí identifikovať a musíme sa tomuto, uh, tomuto aj viac venovať. Takže uh, jednak po a sú to uh, ľudia, ktorí konajú o, samostatne a po druhé teda cestujú do zahraničia uh, na ten tréning. Takže otázka, stačí nám tá stratégia, ktorú máme z roku 2005 na e, tieto nové e, fenomény? Ja by som povedal, že áno, ale treba ešte konať viac alebo aktívnejšie. Členské štáty musia e, viac e, zdôrazňovať e, možnosť detekcie akýkoľvek signálov alebo e, e znakov radikalizácie. To sú učitelia, to sú sociálni pracovníci, e, rodičia, dokonca aj ľudia, ktorí pracujú v zdravotníctve, ako vidíte aj e, Breivik, aj Mohamed Mera mali vážne mentálne a psychické problémy a títo ľudia proste by mali vždy e, policajným orgánom e, poskytovať informácie takéhoto charakteru. A potom tá policia musí byť lepšie školená. Napríklad v Belgicku máme zaujímavý experiment, tzv. community policing, majú e, príručku na tému vyškolenia e, týchto policajtov v teréne v Európe, e, pokiaľ ide o práve skore prejavy radikalizácia. V tejto oblasti toho treba spraviť ešte viac. Potom ďalšie opatrenie zvýšiť odolnosť zraniteľných komunít na deň po a to je hlavná lekcia z týchto posledných útokov jednoducho nie je možné všetkým zabrániť, nie je možné 100% bezpečnosť vždy poskytnúť. Takže keď už sa tento útok e, stane, tak potom je potrebné mať dopredu pripravené komunity tak, aby sa minimalizovala polarizácia, ktorá vždy z takéhoto veľkého útoku vyplyne. A teší ma, že napríklad vo Francúzsku lídry e, židovskej komunity, aj e, muslimskej spoločne na e, tú udalosť zareagovali. A potom internet. Vieme, že internet je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o inšpiráciu, radikalizáciu a dokonca aj pokiaľ ide o samotné plánovanie a vykonávanie, vykonanie týchto útokov. Tam treba ešte toho vykonať oveľa viac. Začali sme ale treba ešte pokračovať. Máme monitorovanie internetu, máme rušenie ilegálnych web stránok a používame internet proaktívne na to, aby sme vykonali aj proste istú inú e, narratívnu niť. Pokiaľ ten, o tú prvú vec, máme projekt Check the Web, kde Europol sa snaží získavať, e, kontrolovať všetky e, výsledky dohľadu, ktoré e, vykon, ktorý vykonávajú členské štáty. Ale to je pasívna úloha. Jednoducho Europol iba zozbiera to, čo členské štáty monitorujú. Podľa mňa by bolo lepšie, keby Europol bol proaktívnejší, aby túto aktivitu sami vykonávali, aby mali tým s najlepšími odborníkmi na túto tému, teda že nielen by sa venovali pasívne internetu, ale aj e, Web 2.0, e, teda že by sa pozerali, pozerali viac aj na, na blogy, na e, fóra a na sociálne siete. A potom e, dvojka, teda to bolo rušenie web stránok, vieme, že to je citlivá záležitosť. Komisia už dva roky dozadu začala um, dialog s poskytovateľmi internetových služieb, ale úprimne povedané, oni neboli veľmi ochotní takéto aktivity veľmi podnikať takže my musíme ešte asi opäť ten dialog naštartovať a posilniť. Máme tu teraz projekt, ktorý vedie eh, Holandsko, volá to Clean IT a to je zaujímavý projekt, treba ho podporiť. A potom trojka, to je ešte citlivejšia záležitosť a to je používanie internetu na vytvorenie inej, inej, inej naratívnej nite. Mm, samozrejme, nie je to úloha pre vlády, vlád tam takéto úlohy väčšinou nejdu veľmi dobre, úprimne povedané, ale treba nejakým spôsobom vytvoriť také podmienky a dať e, také prostriedky k dispozícii, možno aj na preklad e, e, textov, ktoré sú povedzme k dispozícii v arabčine, ale nie po anglicky, proste niečo v tomto duchu. No a samozrejme, okrem internetu je radikalizácia veľmi častým javom aj vo väzniciach. Tam máme iniciatívu Francúzska, Nemecka, Rakúska. Je tam návrh e, príručky, ktorá má pomôcť ľuďom, ktorí vlastne sú, ktorí manažujú alebo sú odpovední za e, väznice, aby sa tomuto problému aktívne venovali, ale ešte e, tá spolupráca medzi spravodajskými agentúrami a väznicami by mala byť oveľa silnejšia, intenzívnejšia, najmä pokiaľ ide o um, zamestnancov väznic, pokiaľ ide o umiernených imámov, E, pokiaľ ide aj o, o teda prepustenie niektorých väzňov a tak ďalej. A potom útok v Toulouse opäť e, otvára problematiku e, disponibility malých zbraní a výbušnín. Ako dobre viete, rada pripravuje na nariadenie, pripravuje nariadenie o prekúzoroch výbušnín, to je krok dobrým smerom, ja osobne som do toho nie zaangažovaný, ale tam e, by sme sa mali posadiť aj na legislatívu, pokiaľ ide o malé zbranie a prijať e, rozhodnutie v tom zmysle, že by bolo zložitejšie dopracovať sa k takýmto malým zbraniam. Takže toľko, pokiaľ ide o tých samostatných alebo individuálnych teroristov a potom pokiaľ ide o to cestovanie e, džihadistov, tam tých návrhov tiež je viacero, spomeniem pár. Europol a Frontex chceme vyzvať, ako dobre viete, Frontex odkedy nové nariadenie bolo prijaté, môže eh, mm, získavať osobné údaje v kontexte operácie, aby pripravili spoločnú správu o eh, celom vlastne fungovaní tejto eh, siete a teda ako funguje ten systém ľudí, ktorí idú a cestujú do týchto regiónov z takýchto džihadistických e, dôvodov. Dám vám príklad Fezel Šazat, e, ktorý sa snažil e, vy, vyhodiť do vzduchu rok alebo dva dozadu auto v Times Square, na Times Square. Ten chodil do Pakistánu každý rok na jeden alebo dva týždne a tesne pred tým útokom bol 6 mesiacoch v Pakistane. Samozrejme, také niečo by nám malo rozsvietiť tú, tú, tú kontrolku. Samozrejme, nie, nie je to automaticky, neznamená to automaticky niečo, ale malo by to pritiahnuť pozornosť. A nakoniec aj bývalý francúzsky prezident e, navrhol niečo podobné. E, možno, že aj e, rámcovú smernicu, ktorá bola v roku 2002 prijatá o terorizme a potom pozmenená v roku 2008 by mohla byť opäť novelizovaná tak, aby sme tam mohli zahrnúť aj cestu do zahraničia za účelom E, e, zúčastnenia sa na aktivitách e, takéhoto tréningového tábora. Dali sme tam napríklad provokáciu, dali sme tam navádzanie na a tak ďalej, tieto veci tam sú, ale táto cesta, tam, takýto druh cest tam zahrnutý nie. A potom tranzitné krajiny, krajiny destinácie, niektoré krajiny tieto informácie majú k dispozícii, treba im technicky pomôcť, aby sme posledili ich schopnosť detekovať na hraniciach e, podozrivé osoby, podozrivých cestujúcich a my sa tiež tomu snažíme e, napomôcť napríklad e, africkému rohu, Sahelu, Pakistanu, týmto regionom sa snažíme poskytnúť k dispozícii ďalšie prostriedky, aby e, ich reakcia mohla byť e, primeranejšia. To je pár príkladov návrhov, ktoré som e, na poslednej rade pre Radu spravodlivosť ministrom počas teda obeda navrhol. A zase taký neformálny návrh, určite ho budeme aj bližšie konkretizovať. Ďakujem pekne, pán Kerkhoff, vy ste dobre prezentovali tieto najzávažnejšie e, témy, problémy. Ja chcem poprosiť všetkých e, poslancov, ktorí sa teraz budú hlásiť, aby sa naozaj pokusili stručne, tak ako vy, a k veci povedať to, čo chcú. Pani Flotter, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán Kerkov. Pracujem práve na téme program CIA. Je to pripravené na september. V mojom stanovisku sa vyjadria názory viacerých kolegov, ktorí sa venujú praktikám a politikám v rámci boja proti terorizmu. Mali by sme byť opatrní, pokiaľ ide o pôsobenie tajných služieb a udalosť Mera alebo prípad Mera vo francúzsky nám to okazuje, Vy ste to zadefinovali ako veľmi odlišný typ terorizmu, ale to, čo vy voláte radikalizácia izolovaných aktérov s malými prostriedkami, ale tento pán bol veľmi dobre známy v tajných službách, mali o nich informácie bývalý riaditeľ pre bezpečnosť územia Yves Bonel hovorí, že Mohamed Mera už dávno mal aj korešpondenta dokonca v tajných službách. Takže e, dalo by sa tiež uvažovať o tom, že to bola osoba, ktorá bola použitá francúzskými tajnými službami na boj proti terorizmu a potom zrazu ako keby sa táto osoba opratila proti tomu hlavnému cieľu, takže táto, tento prípad mera vo Francúzsku otvára oveľa viacej otázok o tom, ako bojovať proti terorizmu. A ani tak nevyzýva k tomu, aby sa posilnili súčasné e, služby. Vieme, že hotovosťou 20 tisíc eur mal nakúpené nelegálne zbranie. To je teda skutočne zaujímavé. Po prvom atentáte sa nepostúpila otázka špecializovanému sudcovi pre boj proti terorizmu. Ako je možné, že pri vyšetrovaní, že sa nezachytili všetky prvky a táto osoba potom vo svojom byte bol doslova ako rešeto prestrielaný 30 guľkami. To sú všetko otázky, ktoré si treba klásť. A myslíme si, že tieto opatrenia široko prekračujú tie možnosti boja proti e, terorizmu, e, že tieto metódy sa nesprávne použili a ja by som rada vedela, ako vy koordinátor tohto boja, akým spôsobom si kladiete otázky a ako analizujete, či tajné služby e, sú schopné teda fungovať správne. Rada by som tiež poznala, ako ste sa venovali tejto otázke a ako ste mohli konať na základe všetkých znalostí a dôsledkov. Je to veľmi dôležité, pretože Ide o dôveryhodnosť politik boja proti terorizmu. Ide o dôveru občanov, e, ktorú majú v prostriedky, ktoré sa vkladajú do tohto boja a myslím, že aj na tom závisí úspech tohto boja. A bohužiaľ máme veľmi málo príkladov k dispozícii, ktoré by jasne podporili túto dôveru. Madame Herr Pirker. slovo pán Pirker. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Karchopovi za predstavenie problému a tiež stratégii. Moja prvá otázka sa vzťahuje na aktivity Al-Kaidy v oblasti Sahelu, pretože tam sme očividne najúspešnejší a preto to má aj politický význam. Z vašej analýzy vyplýva, že existujú určité doklady toho, že peniaze, ktoré sú zarobené obchodom s ľuďmi, ktorý tam prebieha, ktorí pestujú odnože Al-Kaidy v tejto zóne Sahel, že tieto peniaze sú využívané na financovanie terorizmu. Je to doložené? Ja mám také informácie, že sa to naozaj uberá takýmto smerom, že je tam snaha kontrolovať trasy pašerákov. A druhá otázka sa týka jednotlivcov, jednotlivých páchateľov. Podľa skúseností a analýz je tam stúpajúca tendencia taká, že títo jednotliví pachatelia sú európskeho pôvodu, ktorí nemali v minulosti nič spoločné s islamom alebo s islamistickými hnutiami. Títo sú vyškolení a stanú sa z nich jednotliví teda páchatelia, sú školení v Afganistane alebo v Pakistane. Akým spôsobom chcete dohliadať alebo prešetrovať takéto skupiny, ktoré zorganizujú nejaký tábor, napríklad v Pakistane alebo v Afganistáne a tam potom školia tieto osoby. Moja tretia otázka. Europol by mal byť proaktívny. Existuje tu nejaká stratégia, napríklad ehm, e, tajného e, stíhania. Môže, je toto možné? zistiť, kde taká skupina predtým, než stačí udrieť, je Dokážete si predstaviť aj užšiu spoluprácu Europolu s tajnými službami, tak aby mohli takéto skryté vyšetrovanie naozaj úspešne vykonávať? Ďakujem, pán Kikov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť o inej oblasti, pokiaľ môžem, na základe toho, čo viem o tajných službách, to je veľmi obmedzené, predovšetkým nechcem vedieť detaily toho, čo vlastne robí tajná služba pri ochrane mňa, mojej rodiny alebo európskych občanov. Ja chcem byť spokojný s ich krokmi a ja chcem, aby tam bol, bola určitá forma dohľadu, ale chcem, aby sa zakladala na parlamentnom systéme. No a viem, že v mnohých oblastiach máme vnútroštátny parlamentný výbor, ktorý sa skladá z obmedzeného množstva ľudí, ktorí za parlament a za občanov tej krajiny dohliadajú na kroky tajných služieb jednotlivých štát, alebo toho svojho štátu. sú tu rôzne prúdy. Sú tu ľudia, ktorí nemajú žiadne výhrady k zabíjaniu ľudí a to nám veľmi stiažuje život, nám, ktorí chceme žiť v miery a tiež bezpečnostným zložkám a spravodajskej službe. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu, čo môžeme urobiť, aby sme zaistili, že ten základný dohľad, o ktorom hovorím, je zaistený v každom členskom štáte EÚ. Aké sú záväzky, ktoré musia byť vykonané v tejto oblasti? Ďakujem. Pani Latfor. Uh, ja na toto nadviažem, pretože ma tiež táto téma veľmi zaujíma. A ten porutovania hodný zvyk spravodajských služieb a ich vlád sa odvolávať vždy na štátne tajomstvo, vždy, keď nastanú nejaké pokusy o vyšetrovanie. Samozrejme, viem, že existujú otázky spojené so štátnou bezpečnosťou, týkajú sa napríklad informátorov, rôznych metón a tak ďalej. A toto sú dôverné informácie. Ale myslím si, že naozaj všetci v EÚ máme záujem na tom, aby sme podporovali model európskych spravodajských agentúr, ktoré vytvoria dôveru v to, že nás nielen chránia, ale že tiež e, dohliadajú na dodržiavanie medzinárodných a národných záväzkov ľudských práv. Nechceme náš výbor by mal zodpovedať parlamentu a nie len premiérovi. Som rada tomu vývoju, ktorý nastal v poslednej dobe v Spojenom kráľovstve v tejto oblasti. Pán Kirkov, ako viete, je tu istý problém. Ja, kolegyňa Ellen a pár ďalších kolegov sa teraz zaoberáme otázkou dôveryhodnosti, zodpovednosti, či naše spravodajské služby podporované vládou dodržiavajú záväzky v oblasti ochrany ľudských práv. Ja osobne neprestanem nikdy bojovať za plnú dôveryhodnosť a zodpovednosť. Hovorili ste o využívaní PNR a pro, o profilovaní. Ja som bola tri, pred tromi rokmi tu v parlamente, keď sa to odsúhlasilo. A mali by sme tomu hovoriť profiling a nie nejaké hodnotenie vzorcov chovania, ako tomu hovorí komisia. Je potrebné tu zaviesť určité záruky a zabezpeky zo strany ostatných inštitúcií. Je tu naozaj hrobové ticho nie je tu žiadna iniciatíva, ale bolo by pekné sa dopracovať nejakým odpovediam, pretože vy ste hovorili o príkl- jednom príklade. Môže to byť niekto, kto ide do Pakistanu na dva týždne každý rok, iná osoba tam môže ísť na 6 mesiacov. Toto nemusí byť nutne podozrivé. Môže to byť nejaká osoba, ktorá má chorú matku v tej krajine a preto tam na 6 mesiacov za ňou ide. Je nezákonné uchovávať informácie o takejto osobe ako o podozrivej osobe, pretože táto osoba nikdy neurobila v podstate nič zlé a k tomuto môže viesť to profilovanie. Myslím si, že by sme mali vymazať akúkoľvek stopu nejakého záujmu, ktorý sme v určitej chvíli prejavili. A predovšetkým by sme mali presvedčiť Európsku komisiu, že nebezpečenstvo profilovania nebezpočíva len v tom, že nerozhodujú prístroje. Ale pokiaľ niekto bude pre, vyšetrovaný, pretože má nejaké zvláštne zvyky v oblasti cestovania, tak toto by sa nemalo diať. Takže takéto údaje by mali byť vymazávané, pretože to nie je opodstatnené. Takže v tomto zmysle by sme sa mali my ako parlament vyjadriť. Ďakujem pani Jiménez de Sarril. Si, e... Eh. Ďakujem. Dobré popoludne hovorili ste o individuálnom terorizme a džihadistickom terorizme a veľmi jasne a stručne. A ja súhlasím len s vami, keď hovoríte o prevencii a že je potrebné vykoreniť radikalizáciu tým, že si budeme vymieňať informácie špecifické aj pre policiu. Teroristické útoky, ako ste povedali, takéhoto druh, tu sa nedajú zabrániť, ale môžeme ich nejakým spôsobom zastaviť lepšou komunikáciou. Vieme, e, že e, sú tam aj určité predsudky a tak ďalej, ale keď o tom úpadku Al-Kaidy, o ktorom ste hovorili, či bude menej teroristických útokov? A otázka, nehovorili ste o inom druhu terorizmu, napríklad terorizmus e, typu ETA. Aký je váš názor? A čo si myslíte o prímeri ETI, keď máme správy z Europolu, ktoré hovoria, že nadalej sú ozbrojení a že naďalej funguje ich systém získavania teroristov. E, zistili sme to vďaka spoločnému zadržaniu vo Francúzsku a Španielsku včera, kde boli zadržaní dvaja, terorist, e, dvaja šéfovia ETI, ktorí boli ozbrojení a mali výbušniny, ktoré boli pripravené na teroristické útoky. Teda chcela by som vedieť, či veríte slovám ETI. Ďakujem. Pán Dekirkiv, de Kirchhoff. Zhrňte to, prosím. Môžete odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli. Na otázku pani Flotr k otázke alebo k, tej, e, k tomu prípadu Mera. To sú všetko veľmi dobré otázky. Už som o tom s ňou diskutoval. Situácia je taká, že text zmluvy tajné služby sú v kompetencii členských štátov. Je to dodatok článku 4 zmluvy EÚ. My k tomu síce môžeme všeličo povedať, ale nemáme jednoducho kompetencie. Môžeme vyjadriť polutovanie, ale právne je to tak a v takomto právnom rámci pracujem. Vaše otázky sú veľmi správne a bolo by zaujímavé po e, zmene vo Francúzsku, e, po voľbách, e, čo sa stalo, čo sa nestalo a poučiť sa z toho. Je to jeden z mnohých prípadov. Ja by som z toho nerobil nejaké závery či došlo k nejakým nedostatkom v systéme a z toho by som neurobil záver, že teda ten systém by sa nemal používať. Len by e, tým, že sa mení teroristické pôsobenie aktivity, tak aj ten systém, ktorý používame na boj proti ním, sa musí adaptovať. K parlamentnej kontrole túto otázku prožil aj pán Kirkova, pani Ledford Samozrejme, ja podporujem tú myšlienku parlamentnej národnej kontroly a myslím si, že myšlienkou by bolo prepojiť špecializované parlamentné výbory národných parlamentov, aby e, sa zadefinovali, ktoré sú tie najlepšie praktiky alebo skúsenosti, aby sa vyminali, používali, aby tie osoby, odborníci, ktorí sa venujú tento kontrole, aby informovali tieto výbory a tak ďalej pre policajné kontroly. Existuje určitá sieť Parlopol, teda je to sieť kontroly policajných aktivít v Európe. Je to teda dobrá myšlienka a treba ju len podnetiť. Aj v tretich krajinách, nielen v EÚ, čo ma prekvapuje, a tu sa snažím pred, presvedčiť aj kolegov z ESVČ, z komisie. Musíme pomôcť hlavne krajinám arabskej jary v Stredomorí. Môžeme samozrejme ich kritizovať, ako fungovali, ale spolupracovať s nimi v oblasti e, informácií, informačných a tajných služieb z pochopiteľných a odôvodnených dôvodov. Treba im pomôcť účinne rekonštruovať jej tajné služby, aby sa rešpektoval právny štát. A úloha EÚ by mohlo byť podporiť e, vytvorenie takýchto parlamentných mechanizmov v týchto krajinách. K otázke pána Pirkera, islamský Magreb, Al-Qaida, spôsoby financovania obchodovanie s ľudskými bytostiami, samozrejme výkopné, výkupné. Pardon. Mis, euh, on a cité des montants très impressionnants, euh, mais aussi le trafic de drogue. Ale samozrejme aj obchodovanie s drogami, to sú všetko zdroje financií. A je tam eh, priama alebo nepriama implikácia eh, eh, obchodníkov s kokainom a tak ďalej a tak ďalej. To sú tiež zdroje financií obchodovanie s ľudskými bytostiami. Urobil som návrh, aby Frontex a Europol eh, hlboko pracovali na tejto téme. Či skupiny v Afganistane a v Pakistane zámerne vyhľadávajú Európanov? Áno, odpoveď je áno. Je to spontánny fenomén. Mera spontánne išiel veľmi zložitým systémom, išiel Jordánskom, Egyptom, dostal sa do Pakistanu, bol veľmi šikovný, pretože nešiel do tých špecifických zón, kde bývajú kmene. Išiel do Amira Malšaba, špecifická zóna v Pakistane a bol blízko Islamabadu a tam dosiahol, dostal veľmi rýchly tréning nebo jeho ani tak nepriťahovala nejaká konkrétna skupina pakistanská, ale samotné myšlienky alebo teda tá idea išiel vďaka e, vlastným finančným prostriedkom, získal si, e, teda nadobudol normálne víza a prešiel všetkými normálnymi prostriedkami. A to krytie v súčasnej situácii členské štáty Nemyslím si, že by Europol v tejto oblasti mohol podnikať, ale návrhom bolo, aby sme mali expertov v oblasti dohľadu a kontroly internetu práve takýchto džihadistických eh, skupín, hlavne v čatoch a na sociálnych sieťach, aby sme videli a aby sme mali taký check the web v členských štátoch. Uh, Ďalej to bola otázka ohľadom profilovania PNR. Pochopili ste, ako som to myslel, s využívaním PNR na to, aby sme získali také červené semafóry, ktoré by nás potom viedli k ďalšiemu monitorovaniu. Áno, tuto tajné služby robia svoju prácu, môžu mať nejaké podozrenie, ktoré nakoniec nikam nepovedie a to bude potom dobrá správa, ale pokiaľ niekto e, bol sekundárne monitorovaný a nikam to nepovedie, tieto informácie by mali byť vymazané, áno, to dáva zmysel. Otázka je tá, že pokiaľ máte podozrenie, ako dlho budete uchovávať tie príslušné údaje. Možno to môžete tieto údaje vymazať hneď po ich e, uložení alebo až neskôr. Toto závisí na spoločnom rozhodnutí parlamentu a rady. Euh, de la détermination euh, Malmström à investir. Pani Malmströmova sa venovala e, tejto otázke. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie Zúčastnil som sa veľa medzinárodných stretnutí k tejto otázke a nikto ešte nenašiel magické riešenie, takže musíme využívať tie najlepšie skúsenosti a prepojiť európskych expertov k in situ v teréne. Neviem, či ani nie tie najlepšie praktiky, pretože to by bolo nadmerné vyjadrenie, ale aby fungovalo naozaj niečo, čo funguje, to by bolo dobré riešenie a v novembri tohto roku bude ministerské stretnutie a tam sa budeme snažiť tieto dobré skúsenosti vymieňať. Či Al-Qaida a jej aktivita sa znižuje či teda bude aj menší počet teroristických aktov. Ale ja si myslím, že tu došlo k akejsi mimetizácii, prispôsobeniu. Eh, že eh, výbušniny a tak ďalej, zbráne prispôsobujú a tak ďalej. Vieme, odkiaľ pochádzajú, prichádzajú z Balkánu a tak ďalej. A eh, s internetom to môže inšpirovať rôznych frustrovaných ľudí a teda môže dojsť k radikalizácii a urobia to, čo urobil ako Brajvik, Mera alebo iný. Tak to je tá veľká výzva, to veľké nebezpečenstvo. ETA nie som schopný vám dať e, nejaké rozumné, odôvodnené stanovisko k e, ich vyjadreniu o prímari. Ja nie som expertom e, k ETA. A často som požiadal španielských kolegov od začiatku môjho pôsobenia vo funkcii, aby ma informovali v spolupráci s Portugalskom a Francúzskom Vieme, že španielské súdnictvo je veľmi výkonné vo všetkej, v tejto oblasti, pokiaľ ide o európsky zatýkač a tak ďalej, boj proti etanovi. Francúzsky minister urobil výzvu, aby členovia ETA odovzdali zbranie. A to len potvrdzuje ten fakt, že francúzske orgány sú silne rozhodnuté spolu so Španielskom bojovať proti ETA. A už to aj prinieslo veľmi pôsobivé výsledky. Ďakujeme ešte raz pánovi de Kerkhoffovi za jeho jasné svedectvo a vyjadrenia o boji proti terorizmu ešte pred koncom. Vidím ešte jeden prst. Pani Flotr, Áno, ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že sme sa nepochopili v tej otázke mera. Ja som skôr hovorila, nie že by bol pod kontrolou, ale bol proste všade a tá hypotéza, že dokonca, že bol v Izraeli, s pomocou tajných služieb, že bol e, trénovaný, tak to je takáto situácia a teda to vôbec nie je ten prípad, ako to vy opisujete a prípad mera sa vôbec nemôže používať ako príklad radikalizácie. Vôbec nie je tento konkrétny prípad, je to veľmi nejednoznačný prípad. Ten je, problém je tam, že on bol práve napojený na tie tajné služby a to zvláštne vystúpenie a spomenuli ste Frontex. A čo s tým má Frontex spoločné? Vy sám hovoríte, on sám odišiel s normálnymi vízami, mal zaplatené letenky a Frontex s tým nemá nič spoločné. Ja naozaj nerozumiem, že tam došlo k nejakej e, zmesi nejakých hypotéz a ja to vôbec nechápem. Ešte nejaký dodatočný komentár, pán Dekerkov? Ja som nehovoril, že všetky prípady ľudí, ktorí idú alebo ktorí sú priťahovaní džihadom, že to je prípad mera. Ani definitívne prípad mera nie je uzavretý. Vy chcete odo mňa, aby som sa vyjadril k tejto otázke prípadu mera. To nie je moja úloha ja musím spracovať rôzne e, skúsenosti, informácie z rôznych e, útokov a aby sme prišli k určitým záverom a návrhom na politickej úrovni. Vy hovoríte, že či bol alebo nebol informátorom francúzských tajných služieb, no ja čítam rovnako ako vy noviny, tak neviem a e, nerobil som vyšetrovanie, aby som vám mohol jasne odpovedať na toto. Takže vieme, že nešlo o osobu, ktorá, bola, ktorá by bola neznáma pre tajné služby, mala pás a tak ďalej, všetko bolo ako malo byť, takže ja tu nechcem robiť nejaký komentár k tomu, ako fungujú francúzske tajné služby. Samozrejme, to nie je moja úloha, dúfam, že ma pochopíte, len som poznamenal, že tam boli určité špecifické veci. No dobre, to je všetko a ďakujeme pánovi Dekerkofovi a želáme si, aby sa naďalej samozrejme pokračovalo v diskusii o boji proti terorizmu. Ďakujem. Four. Dobre, takže ako už som povedal skôr, ne, už ne, na začiatku, v tejto chvíli tí, ktorí majú nárok tu ostať ako účastníci stretnutia koordinátorov, prosím, ostaňte v miestnosti, pretože o 5 minút začneme. Dáme vám pár minút, aby sme uistili, že sú tu všetci a začneme čoskoro.